Dobré ráno, začneme našu schôdzu pod výboru pre ľudské práva, aj keď e, musím vám pripomenúť, že musíte používať sluchadla, inak nie je dostatočne počuť v sále a nemohli by ste sledovať priebeh schôdze. Včera večer e, ste si mohli pozrieť film, ktorý sa venoval zobrazeniu situácie matiek v Tuneme a potom prebehla diskusia o tejto téme a teraz budeme pokračovať o otázkach, ktoré sa týkajú Číny. Máme tu e, vypočutie, e, ktorá sa týka situácie ľudských práv v Číne a konkrétne toho, že 21. novembra v Pekingu sa uskutočnil summit EU-Čína a včera sa uskutočnilo, e, uskutočnil summit um, tiež o vzťahoch EU-Čína, ktorá by som pripomenula, že náš podvýbor každý raz, keď sa diskutuje o tejto téme, chceme ovplyvniť to, aby sa venovali otázkam ľudských práv aj na tej najvyššej úrovni, na samitoch najvyššie predstaviteľa týchto dvoch subjektov. Ešte by som k nášmu programu povedala, máme tu niekoľko eh, veľmi vážených rečníkov na tomto našom dnešnom podujatí o 11. E, hodine sa to budeme venovať. E, ďalšej téme, teda máme čas do 11. hodiny. Najskôr sa budeme venovať výsledkom samitu. Potom e, by som rada dala slovo ďalším rečníkom. A isté, že potom veľmi radi sa budeme venovať aj živej diskusii. Je mi trochu ľúto, musím sa ospravedlniť našim hosťom v mene svojich kolegov, pretože tí majú vo zvyku chodiť e, trochu neskôr na naše schôdze. Žiaľ, je to pravda a musíme ju akceptovať. Teraz by som rada dala slovo predsedníckej krajine, e, veľvyslancovi Norlandcovi, aby nám povedal v krátkosti, ako prebehol dialog o ľudských právach v rámci samitu. Nech sa páči, pán veľvyslanec, máte slovo. Thank you very much, uh... Madam Chair, and, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno všetkým. Rád by som začal seminárom, ktorý tradične predchádza samotnému samitu. Uskutočňuje sa, ako viete, bezprostredne eh, pred dialogom s vládou tento rok sme sa venovali otázkam prístupu k spravodlivosti a ľudským právam v čase hospodárskej a finančnej krízy. To obsahuje napríklad aj pracovné právo. Profesor Ševance je tu medzi nami, môže nám o tom viac povedať, o tomto seminári a o jeho výsledkoch. Nebudem sa teda ja k tomu nejako špeciálne vyjadrovať. Boli sme radi, že prebehol tento seminár. Pôvodne boli isté ťažkosti v súvislosti s účasťou na tomto seminári, ale napokon predsa prebehol. Tradične organizujeme aj výlet, takú exkurziu, keď sme v Číne. Tentokrát eh, sa nám nepodarilo dohodnúť sa s našimi hostiteľmi o mieste tejto exkurzie. Teda na miesto tradičnej exkurzie mimo Pekingu sme navštívili niekoľko vládnych agentúr a iných eh, organizácií v Pekingu. Mm, diskutovali sme s nimi veľmi zaujímavo napríklad s predstaviteľmi akademickej obce, a právnej obce, ale tiež s obhajcami, s právnikmi. Taktiež sme navštívili vládne inštitúcie, ktoré podporuje buď komisia alebo členské štáty formou technickej spolupráce. Pokiaľ ide o program, na ňom boli tieto body um, uplatňovanie právneho štátu, ale tiež právne reformy v Číne, ďalej e, právnici a obhajcovia a otázky zadržiavania bez súdneho procesu. Na programe samitu bola tiež otázka propagácie a ochrany ľudských práv v časoch hospodárskej krízy, avšak na tento bod nebol dostatok času. A potom ešte tradične sme sa venovali otázkam spolupráce na medzinárodných fórach e, so špeciálnou pozornosťou e, na kontext otázok Rady pre ľudské práva a tiež v kontexte Vysokého komisára pre ľudské práva OSN. Číňania boli zastúpení veľkou delegáciou, boli v zastúpení mnohí ministri a zastupcovia vládnych agentúr. Atmosféra na týchto dialogoch bola veľmi príjemná a korektná, ako to popisuje aj tlačové vyhlásenie. Prebiehala skutočne otvorená výmena názorov. Na strane Európskej únie sme nastolili otázku ratifikácie dohovoru o e, občianských a politických právach, ratifikácie v Číne tohto dokumentu. E, nebola k tomuto žiadna konkrétna odpoveď, pretože tento proces ratifikácie prebieha už 10 rokov. Ďalej sme sa venovali aj otázkam trestu smrti, k tomu neboli žiadne novinky, aj keď viete, že došlo k zníženiu počtu popráv v Číne od kedy Najvyšší súd v Číne prevzal, teda respektíve stiahol revíziu rozsudkov, ktoré prijali e, súdy nižšie inštancie. Zvenovali e, sme sa aj otázkam súdnictva, a konkrétne tzv. čiernych väzníc, ktoré údajne sú inštitúcie, kde ľudia sú zadržiavaní bez toho, aby prebehol súdny, súd, aby prebehlo súdne konanie a bez eh, právneho základu. Eh, ale Čína poprela existenciu takýchto zariadení. Eh, zvenovali sme sa aj otázka mučenia. Isté, že obhajcovia ľudských práv boli tiež predmetom diskusie. Ďalej nepokoje, súdne konania a rozsudky v Džinžane a v Tibete. Ako viete, Čína vníma tieto nepokoje ako trestné činy a neboli spokojní s vyhláseniami, ktoré boli prednesené zo strany Európskej únie pred samotným dialógom. Boli to vyhlásenia, ktoré odsudzovali rozhodnutia o treste smrti pre ľudí, ktorí sa zúčastnili týchto nepokojov. No a v neposlednom rade sme sa venovali otázkam uplatňovania zase právneho štátu, pretože sme zaznamenali, že došlo k zhoršeniu v tejto oblasti uplatňovania sa správneho štátu. Hovorím o tom, že niekoľko právnikov prišlo svoje licencie v poslednom čase a tiež mám konkrétne na mysli vymenovanie niekoľkých e, prokurátorov, ktorí údajne nemajú dostatočné právne skúsenosti a tiež e, niektoré ďalšie skutočnosti, ku ktorým došlo a ktoré podkopávajú platovanie zásad právneho štátu. Čína na oplatku kritizovala situáciu vlasti ľudských práv v niektorých členských štátoch EÚ, napríklad e, vo Švédsku, kde situácia menšiny sámi sa diskutovala a tiež sa spomenul jeden incident, ktorý sa týkal mešity na juhu Švedska. Ešte sa budeme venovať e, tejto otázke v dialogu s Čínou. Budeme písomne odpovedať na tieto obvinenia. Získali sme písomné odpovede na konkrétne otázky, ktoré sme predniesli. Myslím, že to bolo veľmi pozitívne. A po ukončení samotného dialógu sme ešte uskutočnili zvorlostnú návštevu na úrade Vysokého komisára podpredsedu vlády. Venovali sme sa otázkam vymenovania Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Minister sa nevyjadril k žiadnym otázkam konkrétne, ale Vyjadril sa, že vníma tento dialog o ľudských právach ako kľúčovú súčasť našich vzťahov. Ešte sme zašli o krok ďalej. Pani predsednička, summit prebehol, ako viete, a na tomto samite sme nastolili niekoľko otázok v súvislosti s ľudskými právami. To sa spomína aj v tlačovom vyhlásení, ale ja by som ešte rád uviedol, že otázka ľudských práv sa preberala aj na úrovni e, zasadnutia ministra zahraničia a to ešte podrobnejšie ako vo všeobecnosti. Ďakujeme pekne, pán veľvyslanec Lodrandel, za vaše vystúpenie. Opäť raz sme si vypočuli, že situácia v Európskej únii je veľmi dôležitá v oblasti ľudských práv a vzhľadom na tieto dialógy, pretože eh, naši partnery majú veľmi dobrý prehľad o tom, aké problémy sú na území EÚ v oblasti ľudských práv a veľmi radi vyťahujú tieto argumenty na týchto dialógoch. Pán veľvyslanec, rada by som vám položila jednu veľmi konkrétnu otázku. Venovali ste sa aj na týchto dialógoch aj situáciu Hudžia, ktorý získal Sacharovú cenu minulý rok. A aká je teraz situácia? Ešte jeho je ešte jeho rodina stále v domácom eh, väzení? Jeho manželka ešte stále uväznená? Venovali sme sa tomu a tiež eh, niektorým ďalším konkrétnym prípadom, eh, ktoré nie sú v tom písomnom zozname, ktorý sme odovzdali avšak za stolom, neodzneli žiadne konkrétne odpovede od zástupcov Číny. Boli to iba také formálne informácie o tom, a kedy bolo napríklad um, prijatý verdikt súdu a tak ďalej. Žiadne konkrétne detaily. Ďakujem. Teraz by sme dali slovo e, zastupcovi komisie. Máme tu pána Mikalisa Rokasa, ale tiež Toby Kinga. Nech sa páči, zastupcova komisie, dávam vám slovo. Fact, add, but, uh... Naozaj len málo doplniť k tomu, čo povedal pán veľvyslanec. Možno by som rád doplnil Niekoľko informácií o Hudžia. Lebo sme obdržali nejaké informácie nie do čínskej strany, ale pokiaľ ide o jeho zdravotný stav, ten nie je dobrý. Napriek tomu, že dostáva lieky, je veľmi krehký a to je vec, ktorá spôsobuje starosti. Pokiaľ ide o jeho e, ženu, tak sme sa z viacerých zdrojov dozvedeli, že teraz e, požíva väčšiu e, slobodu, má viac e, možností, pokiaľ ide o jej slobodu pohybu. A je, avšak, keď tam bol prezident Obama, tak bola v domácom väzení. Je to teda otázka, ktorú sme spomenuli a ktorú opakovane spomíname pri každej príležitosti. Mali sme na tom samite spoločné vyhlásenie, ktoré bolo publikované včera. Obsahuje aj odsek o ľudských právach, odsek 8, je pomerne dobrý, pomerne ústretový. Hovoríme o spoločnom záväzku, pokiaľ ide o ochranu e, ľudských práv a právneho štátu a posilnenia dialogu v oblasti ľudských práv. Takisto sa objavuje potvrdenie vysokej hodnoty, ktorú prikladáme dialogu v oblasti ľudských práv, ktorý sprevádza právne semináre. A takisto tam bol jasný záväzok e, pokračovať e, v spoločnej práci, pokiaľ ide o pokrok v tejto oblasti. Hovorili sme o ratifikácii CCPR. Na samite bol opätovne potvrdený ten záväzok ratifikovať tento dohovor ale každopádne je tu veľká obava, pokiaľ ide o to omeškanie 11 rokov, a to nezaznelo celkom správne, takisto boli spomenuté záväzky spolupracovať e, s mechanizmami OSN, pokiaľ ide o ľudské práva. V zmysle informácií, ktoré som dostal z toho samitu, tak naozaj to bolo spomenuté aj na tejto úrovni samitu, takisto na trojke ministrov, ako už spomínal veľvyslanec Norlander a takisto to spomínal eh, predseda komisie Barozo počas stretnutia s čínskymi predstaviteľmi, takisto sme zdôrazňovali pokračovanie dialogu, dôležitosť pokračovania dialogu v oblasti ľudských práv a ako náhle eh, budeme pripravení dať spätnú väzbu Číňanom, tak sa pokúsime, aby to fórum eh, dospelo ku konkrétnym výsledkom aj v teréne. Toľko ako doplňujúca informácia k tomu, čo povedal veľvyslanec Nordlander. Ďakujeme pekne. Isté, že vieme veľmi dobre o tom, že rada um, uskutočnila vyhodnotenie vplyvov dialógu EÚ či na ľudských právach. Ehm, myslíme si, že o tom by bolo potrebné hovoriť čo najskôr Veľmi radi by sme sa oboznámili s touto správou, aby sme mohli rozhodnúť, e, ako môžeme e, vyvinúť v budúcnosti tento dialog, aby bol e, efektívnejší. Teraz máme tu veľmi zaujímavých hostí. Najskôr by som rada privítala pána Gao Vengiana, ktorý zastupuje organizáciu, ktorá, ktorá má názov ľudské práva v Číne, Human Rights in China prišiel až z New Yorku, aby nám pohovoril o svojich názoroch. Rozdali ste aj písomné um, takéto vyhlásenie, uh, ktoré si môžu všetci prečítať. Chcela by som vás požiadať, aby ste, keďže už máme písomne pred sebou túto správu, aby ste v krátkosti zhrnuli tie najhlavnejšie body tejto správy, aby sme mohli využiť potom viac času na diskusiu. Ďakujem. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia podvýboru, e, za túto príležitosť vystúpiť v tejto aktuálnej diskusii. Uznesenie Európskeho parlamentu o právach menšín a uplatňovania trestu smrti e, bolo zverejnené minulý týždeň a toto uznesenie veľmi jasne hovorí o tom, aká závažná je situácia v oblasti ľudských práv v Číne. Vysiela veľmi jasné posolstvo čínskej vláde, európskym inštitúciám, ale aj členským štátom. A tiež však vysiela e, posolstvo solidarity a nádeje ľuďom, ktorí žijú v Číne. Rád by som, rád by som e, na úvod e, začal s môjim osobným príbehom. Ja som bol výskumníkom komunistickej strany eh, viac ako 14 rokov, pred 20 rokmi, keď došlo k krvavému, krvavej zmene v Číne, eh, tak som prešiel do exilu. Eh, zverejnil som knihu o niekoľko rokov, táto bola zakázaná v Číne a mi nebolo zakázané vrátiť sa do Číny. E, veľmi je mi ľúto, že som sa nemohol ani stretnúť so svojou matkou tesne predtým, ako zomrela. Avšak nie som sám v takejto situácii. Tieto neľahké osobné rozhodnutia, ktoré sa týkajú svedomia, princípu a prijatia, E, týchto následkov e, sú závažné bez hľadu na to, ako ich e, vnímame. S výnimkou niekoľkých ojedinelých prípadov, ktoré si získali medzinárodnú pozornosť, mnoho vecí uniká pozornosti. Ale tie výkriky žien, ktoré sme videli včera počas toho filmu, len počiarkujú mnohé príklady ľudí, ktorí sú odvážni vo vnútri Číny a ktorí sú súčasťou e, boja proti tejto hysterickej závodlivosti, tejto amnézie, amnézii a ktorí e, čelia e, zneužívaniu ľudských práv. Výzvou z pohľadu dneška je, aby medzinárodné spoločenstvo podporilo týchto obhajcov a bojovníkov a aby došlo k uznávaniu ľudských práv v Číne na základe konkrétnych mechanizmov a procesov. Teraz by som rád hovoril o situácii v oblasti ľudských práv v Číne. Aj napriek tomu, že závery alebo spomienky na Olympiádu z 2008 ešte stále e, sú živé v našej pamäti, e, to bol naozaj to boli, to boli zábery alebo to boli momenty, ktoré mali ukázať e, silu dnešnej Číny. Nedá sa poprieť, že súčasný čínsky režim je režimom, ktorý trestá kohokoľvek, kto kritizuje vládu, alebo kto dokonca jednoducho len sa zmieni o potrebe reforiem a kto sa odváži hovoriť o faktoch, ktoré nejakým spôsobom pošpinia imič komunistickej strany. pred polí, e, teda pred samotným 18. E, e, kongresom vládnúcej strany v 2012. Tie rozdielne časti alebo rozdielne sekcie v rámci tejto vládnúcej strany už teraz súperia o moc. Idú, politikou, idú tvrdou politikou a snažia sa poukázať na ich ideologickú ortodoxnosť a nekompromisnosť toto sú všetko snahy zo strany čínskej vlády kontrolovať ľudí, namiesto toho, aby riešili tie problémy, ktoré sú prapričinou všetkého toho, toho stavu. Zároveň tieto autoritatívne reakcie poukazujú na hlbokú neistotu na strane vodcov. Avšak zdá sa, že medzinárodné spoločenstvo jednoducho dáva Číne voľnú ruku v oblasti ľudských práv Hlavne predovšetkým kvôli tomu, že mnohé vlády chcú ponechať, chcú si ponechať e, možnosť vlastných investícií a záujmov. Konkrétne prístup do Číny, istá výmena obchodná a takisto isté bezpečnostné záujmy. Súčasná expanzia e, tzv. soft power Číny ktorá, bola, ktorá sa odrážala v oslavách mnohých európskych krajín tzv. čínskej kultúry, v rozširovaní tzv. inštitútov Konfúcia a takisto v náraste kultúrnych výmen je len ďalším zo série trendov, ktoré prispievajú k takémuto stavu. Budujúc na bývalých akademických a kultúrnych výmenách, a takéto iniciatívy v zmysle soft power sú súčasťou oficiálne podporovanej stratégie propagovať čínsky model, tzv. čínsky model a pekingský konsenzus kanálom alebo prostredníctvom oficiálnych médií. Tým, že sa stotožňujú s takýmito prejavmi soft power medzinárodné spoločenstva, súčasti medzinárodného spoločenstva e, sa dostávajú do pasce e, podpory tzv. čínskej kultúry, e, čínskej minulosti s čínskou kultúrou, ktorá ide ruka v ruke s autoritatívnym režimom čínskej komunistickej strany, tak aby sa snažili presvedčiť svet, že Čína je rozdielna od západu a že preto by mala požívať výnimku z dodržiavania medzinárodných noriem a štandardov v oblasti ľudských práv. Tým, že Čína dostáva voľnú ruku e, v oblasti ľudských e, práv a že sa ignoruje takým komfortným spôsobom ten, ten hlas ľudí Číny, tak e, medzinárodné spoločenstvo, vrátanie vlád, nadácií, akademických a kultúrnych inštitúcií, tie všetci prispeli k podkopávaniu snách a boja Číňanov vo vnútri a mimo Číny, ktorí sa snažia e, postúpiť v reformách a v ľudských právach. Tieto voľby a takéto kompromisy e, takisto podkopávajú e, systém, medzinárodný systém ľudských práv a ironicky majú aj závažné a nebezpečné dôsledky pre blaho a bezpečnosť celého sveta. Tak ako každá vláda robí isté kompromisy v oblasti ľudských práv, za čo dostávajú ako protihodnotu isté obchodné alebo bezpečnostné výhody, týmto vlastne podkopávajú tie domáce záujmy aj u, u seba doma, ako sú napríklad práva pracovníkov, bezpečnosť e, spotrebiteľa alebo stabilita podnikateľských investícií v Číne. Je tu takisto spochybnený tzv. mýtus trickle-down, že ekonomické ekonomický vývoj nejakým spôsobom e, môže viesť k pokroku v oblasti ľudských práv alebo k demokratickým reformám, napriek rastúcemu zaangažovaniu medzinárodného spoločenstva a nárastu strednej vrstvy v Číne, situácia v oblasti ľudských práv sa zhoršuje tak vo vnútri Číny a v skutku aj po celom svete, pričom politiky Číny, e, ktoré sú nasmerované na nízke rešpektovanie ľudských práv a na nedodržiavanie práv pracovníkov sa jednoduchým spôsobom exportujú prostredníctvom otvorených kanálov globálneho hospodárstva na miesta ako Afrika alebo Latinská Amerika. Teraz by som rád sa vyjadril niekoľkými slovami k úlohe, ktorú zohráva EÚ. HRIC nedok- sa nemôže tváriť, že rozumie komplexnosti rozdielných inštitúcií EÚ a procesom, Predovšetkým, e, nakoľko tie diskusie, ktoré sa týkajú e, politík e, ľudských práv, tie stále pokračujú. A tá úloha rozdielných nástrojov, akými sú napríklad dialógy a semináre na, semináre na úrovni expertov, tie tiež postrádajú istú koherentnosť a súdržnosť. Tešíme sa na to, že si vypočujeme vyhlásenia ostatných expertov a takisto na diskusiu následnú. Avšak e, tá hranica je, že, spojená, e, teda, že Európska únia, komisia a členské štáty musia vyslať jasný, e, silný signál smerom na čínske úrady, že jednotlivc, na jednotlivcoch záleží a že takisto záleží na ľudských právach. Silno podporujeme výzvu parlamentu zahrnúť doložku o ľudských právach do novej dohody o partnerstve a spolupráci, ktorá v súčasnosti je predmetom negociácií. Pokiaľ ide o tento dialog a semináre, HRIC sa zúčastnilo na predchádzajúcich vypočutiach parlamentu v otázke Číny a takisto procesu dialogu a takisto sa zúčastnilo piatich seminárov na úrovni expertov počas predchádzajúcich 8 rokov. Keď sa na to pozrieme meritkom cieľov politík, e, ktoré sú vlastné EÚ, ktoré sa týkajú mainstreamovania ľudských práv do všetkých oblastí politík, vrátane obchodu, verejných benchmarkov a skutočného teda pokroku v oblasti ľudských práv e, v teréne v Číne, môžeme na základe tohoto meritka konštatovať, že nedošlo k pozitívnemu dopadu dialógu a týchto expertných seminárov, seminárov expertov. V prípade, že došlo k akémukoľvek pokroku jedno akému. Otázka je, či sú tu nejaké konkrétne praktické výsledky, na ktoré je možné poukázať eh, nad rámec samotného faktu, že sa odohral dialog a seminár. Každá politika alebo voľba istého programu, ktorá je pod eh, označením depolitizácie alebo eh, desenzivitázie, desenzibilizácie je politickou voľbou. Nejakým spôsobom nespochybňovať cenzúru a vylúčenie umožňovať e, stanovanie istých limitov, pokiaľ ide o to, kto môže sa vyjadrovať, kto nemôže a akým spôsobom sa môže diskutovať o problémoch. Toto sú politické rozhodnutia, ktoré podporujú prežívanie súčasného stavu v Pekingu. To je status quo alebo stav vlády, súčasnej vlády, ktorá systematicky porušuje ľudské práva svojich e, občanov. E, práva, ktoré sú garantované a zaručené v zmysle čínskej ústavy, čínskeho zákona a v rámci povinností, ktoré vyplývajú pre Čínu v zmysle medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Áno, povinnosti v poriadku. Yes. OK. Let me close with some recommendations. Na záver dovolte mi niekoľko odporúčaní. Poprvé, jednotlivé inštitúcie EÚ môžu podporiť efektívnejším spôsobom úsilie čínskych obhajcov a nezávislých skupín, akým, ku akým patrí aj HRIC, v snahách eh, tlačiť na väčšiu otvorenosť a právny štát, snažiť, a snaha zodpovedať sa za minulé chyby, napríklad eh, zásahy zo 4. júna a takisto za súčasné stále prebiehajúce porušenie ľudských práv. Po druhé, Európsky parlament ako demokraticky volený orgán dokáže uplatniť e, svoj dohľad a svoju dohľadovú a monitorovaciu kapacitu alebo teda spôsobilosť, tak aby zaručil, že ľudské práva sa dostanú do e, stredobodu všetkých politík EÚ a že demokracia a ľudské práva, teda nástroje, ktoré pracujú s týmito oblastiami, budú efektívnym spôsobom používané. A to znamená s, s odpovednosťou a s transparentnosťou, pokiaľ ide o využívanie obmedzených verejných zdrojov a peňazí daňových poplatníkov. Pokiaľ ide o semináre na úrovni expertov, v prípade, že tieto semináre budú financované e, v zmysle, pod lavičkou nástrojov e, demokracie a ľudských práv, tak potom musia byť tieto semináre na záver hodnotené aj z pohľadu výsledkov dosiahnutých v oblasti ľudských práv. Ak sú takéto semináre expertov zamýšľané ako výmena akademických poznatkov, tak potom e, s rešpektom chceme navrhnúť, aby univerzálne štandardy akademickej integrity, nezávislosti a dôslednosti boli uplatňované. V súčasnosti HRIC a FIDH zverejňujú e, vyhodnotenie EÚ e Čína dialógu v oblasti ľudských práv z decembra 2008 a takisto aj zverejňujú výsledky seminára právnych expertov. Toto vyhodnotenie alebo posúdenie stanovuje aj dodatočné konkrétne odporúčania na posilnenie transparentnosti a zodpovednosti nástroja, ako aj posilnenia úlohy a účasti nezávislých mimovládnych organizácií, expertov EÚ a Európskeho parlamentu. Žiadame, aby e, toto bolo súčasťou záznamu z tohto vypočutia. Na záver, v prípade, že politiky EÚ v oblasti ľudských práv majú vôbec niečo znamenať, tak EÚ a členské štáty musia prijať konkrétne praktické kroky, tak aby podporili ašpirácie čínskych ľudí v ich boji za demokratickejšiu a otvorenú, otvornejšiu spoločnosť. Ďakujem pekne a zodpoviem akékoľvek otázky. Ďakujeme pekne, pán Gao Vengian. Ďakujeme za eh, vaše, vašu prezentáciu, ktorá eh, zodpovedá v podstate našim požiadavkám, ktoré neustále prednášame túto rade a komisii a predovšetkým aj Číne v súvislosti s ľudskými právami. Prišli ste zďaleka a preto som zohľadnila e, toto pri tom, ako dlho som vám dovolila hovoriť, ale to pre ostatných rečníkov nebude platiť. Chcem vás požiadať, aby ste boli solidárni, tak aby všetci mali možnosť vystúpiť. Pán Kilgur, srdečne vítam aj vás. Môžem vám dať až iba tak 5 až 7 minút času už sme sa stretli v minulosti vo Fínsku, vieme, že pôsobíte ako právnik na medzinárodnej úrovni a ste spoluautorom správy, ktorá sa zaoberá hnutím Falun Gong, a to predovšetkým obchodovaním s ľudskými orgánmi. Prišli ste medzi nás z Otavy, z Kanady, srdečne vás vítam, nech sa páči, dávam vám slovo. can, uh, I think, get a copy of it? Um, prosím, eh, dajte mi signál, pani predsednička, keď už vyprší môj eh, čas. Ďakujem pekne za to, že mám možnosť vystúpiť tu na tomto fóre. Eh, venujem sa otázke obchodovania s orgánmi a v tej súvislosti hnutím Falun Gong a pán Gao už hovoril o tejto otázke a iný pán Gao ktorý nie je príbuzný, hovoril o tejto otázke, bol jedným z právnikov, bol tiež nominovaný na Nobelovú cenu mieru, bol obhajcom hnutia Falun Gong a bol uväznený bez aj nejakého súdneho konania. Údajne sa predstaviteľe odvolali na Potom jeho úrad bol e, uzatvorený, jeho dcéra a žena boli predmetom obťažovania, mučenia a to 5 týždňov. On sám je zadržiavaný už e, dlho vidíte na fotografii e, dokumentu, ktorý ste dostali aj jeho a jeho rodinu. Privrženci hnutia Falun Gong diskutovali s zastupcami eh, Európskej únie. Od 99. sú uväznení, nemôžu opustiť eh, tábory, ktoré sú zadržiavaní ani Čínu, musia sa tam eh, vysporiadať s hroznými podmienkami, musia pracovať 16 hodín denne, je im upieraný spánok, sú mučení. Pani predsednička, vyrábajú tam exportné tovary, ako napríklad vianočné ozdoby, oblečenia, paličky na ktoré sa používajú na miesto príboru. Tieto tábory veľmi pripomínajú praktiky zo stalinského Ruska. Ehm, štyri roky údajne niektorí sú držaní v týchto táboroch bez nejakej možnosti odvolania sa. 340 ľudí, nebezníc je v Číne, v ktorých je až 300 tisíc údajne väzňov. Je to kombinácia totalitného riadenia a nič nedokáže oprávniť takéto postupy. E, vidíte fotografiu jednej prívorženkyne tohto hnutia Falun Gong, ktorá v minulosti pôsobila v súkromnej firme. E, ona strávila tri roky v týchto táboroch, e, bola predmetom telesného, telesných trestov, mučenia, a neľudského zaobchádzania. Teraz už žije mimo Číny. Snaží sa dosiahnuť zmenu v Číne, snaží sa poukazovať na prípady, ku ktorým dochádza, poukazuje na to, že tisíce rokov existencie čínskej kultúry nedokážu povoliť takéto postupy. Dospeli sme k záveru, že prívrženci hnutia Falun Gong sú zabíjani vo veľkej miere v Číne. Správa dospela k tomuto záveru. E, správa bola zverejnená v júli a okrem toho je ešte ďalšia verzia tejto správy a kniha, ktorá bola zverejnená minulý mesiac. Hnutie Falun Gong e, sa vníma ako tradičné hnutie, ktoré sa zaoberá na etickom vyučovaní a každodenných postupoch. E, O tomto sa môžete vieš dočítať v mojom dokumente. Problém bol v tom, že začali pôsobiť v 92. Do roku 99 sa stali už takými populárnymi, že politická strana sa začala báť, že budú mať eh, veľmi veľký ideologický vplyv. Počet prívržencov toho hnutia eh, vzráslo z 9 v roku 92 do zhruba 70 až 100 miliónov v tejto chvíli. Toto hnutie je zakázané a zákaz pretrváva až dodnes. Tiež demonizácia tohto hnutia prebehli proces, protesty vo veľkej miere. Príbežníci týchto protestov boli uväznení, boli mučení, neskôr boli prepustení a odrazu zmizli v systéme táborov zadržiavaneckých, ktorých je mnoho po celej Číne. E, trvalo by veľmi dlho podrobne vysvetliť, ako sme dospeli k názoru, e, ktorý tu teraz prednášam. E, môžete si pozrieť informácie na internete alebo moju knihu. Rád by som ešte uviedol, že iba privrženci tohto hnutia je im odeberaný pravdepodobne pravidelne vzorka krvi sú systematicky múčení. Je potrebné testovať e, týchto ľudí na ich e, druh krvi, pretože to je dôležité pre transplantácie orgánov a pre obchodovanie s orgánmi. Um, konkrétne pán Chen bol niekoľkokrát testovaný. E, ten takýto tzv. princíp grizzly, ak napríklad niekto nájde, že je zhoda medzi vzorkami tohto konkrétneho e, človeka a pacienta napríklad v Helsinkách, táto osoba bude zavraždená, všetky orgány jej budú odobraté a potom budú predané nelegálne do Európy, tak aby európsky pacient mohol získať e, svoju obličku alebo nejaký iný orgán. To sú postupy, ktoré sú neslýchané skutočne v tomto 21. storočí. Väčšina z nich je potom e, popravených a len ťažko vysvetliť vlastne celkový ten počet transplantátov, ktoré prichádzajú do Číny. Nie je tu systém donorov orgány, je tu, orgánov, je tu, neexistuje ani e, národný systém párovania orgánov alebo nejaké distribúcie týchto orgánov. Jediný závažný alebo seriózny zdroj, ktorý e, sa týka nejakých štatistických údajov o zozberených orgánov, je No, každopádne tento objem orgánov sa výrazným spôsobom e, zvýšil po zakázaní Falun Gong a počet tých, ktorí sú popravovaní, zostáva konštantný. V niektorých rokoch došlo k poklesu. Odhadujeme, že asi 41 500 orgánov transplantovaných počas e, perzekovania do obdobia roku 2000 pochádzalo od e, tých, ktorí praktizujú Falun Gong Vysvetlujeme, ako sme sa dopracovali k tomuto záveru 96, na 96 v knihe, ktoré kópiu máte a ja rád eh, poskytnem túto kópiu aj kolegom, ktorí si ju zaželajú. Kolegovia eh, zistovali nejaké údaje od eh, nemocníc konkrétnych, ale to je v texte. Ide o to, že jediná diskusia, ktorú vedieme s čínskou vládou, je, ktorá skupina tých väzňov sú zdrojom orgánov. Ľudia, ktorí sú obvinení zo 68 zločinov a ktorí čelia trestu smrti. V podstate nebolo nič dokázané, v žiadnom z prípadov teraz došlo k istej zmene a tie orgány nejdú von, e, väčšinou sú dávané lokálnym ľuďom, ale ešte stále tá báza donorov je rovnaká. Sú to 10 tisícky e, predstaviteľov alebo príbežencov Falun Gong, ktorí pracujú v týchto pracovných táboroch. Máme veľa odporúčania, ale len z málo z nich. E, mimo teritoriálna, mimo územná legislatíva, ktorá by upravovala túto situáciu. Keby sme mali tvrdiť, že povedzme Kanadian, ktorý ide do Číny zobrať si orgána, ktorý sa neinformuje dostatočným spôsobom, odkiaľ pochádza ten orgán, to by bol vlastne trestný čin e, v zmysle našej legislatívy a tým pádom by sa to vyňalo spod pôsobnosti Číny, bolo by to mimo územia. A druhé odporúčanie, akákoľvek osoba, ktorá je e, súčasťou obchodovania s orgánmi e, v Číne, e, bude jej zamedzený vstup do akýchkoľvek teritórií krajín mimo Číny, vrátane Európy. Budistovia, kresťania, moslimovia a iné skupiny vierovýznania a iné súčasti demokratických štruktúr. Toto všetko, všetci títo poukazujú na to, že Čínu je treba ešte posunúť ďalej v oblasti ľudských práv a v, týchto, to, v tomto konkrétne obchodovaní je nevyhnutné prijať výrazné kroky, ktoré poukážu na to, že sú ochotní Číňania pristupovať k svojim partnerom e, spôsobom, ktorý je rovnoprávny. Číňania, e, ktorých mnohých mnohí z nich obdivujem, e, určite disponujú kvalitami tak, aby mohli zaručiť, že sa to všetko zlepší. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Je skutočne neslýchané, že takéto mierové hnutie ako Falun Gong sa stane predmetom takého neludského zaobchádzania. E, ďalej mám tú čest privítať pani Katrin Kinzelbach, ktorá medzi nás prichádza z Inštitútu Ludvika Boltzmana E, ktorý sa zaoberá otázkami ľudských práv z Viedne, z Rakúska. Nech sa páči, dávam vám slovo, pani Kinzelbach. You, Chair, Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že mám možnosť vystúpiť tejto diskusii. Požiadali ma, aby som e, referovala o politike EÚ voči Číne. E, Zrealizovala som viacej ako 60 dôverných interviú, ako aj rôznych analýz za posledných pár rokov a ten názor, ktorý vám teraz prezentujem, je môj osobný zánor, nemôž, názor. Nemôže byť prisudzovaný žiadnej, žiadnej inštitúcii, ani žiadnej organizácii, ani žiadnej osobe. Tri body. Neviem, že či dialog funguje ako teda uh, prostriedok presadzovania ľudských práv či Číne, či to má negatívne dopady. A po tretie, z tejto bázy, v akým e, smerom môže sa vydať teda Európska únia alebo Európsky parlament? Ako to už bolo povedané, e, dialog, dialog bol hodnotený zahraničnými expertami tento rok a e, podmienky hodnotenia sa týkali zlepšenia dialógu, bez toho, že by sme si kladli otázky, či E, stojí za to, aby sme pokračovali v tomto dialogu. Členské štáty sa domnievajú, že nemôžu súhlasiť s inou politikou v tejto oblasti. Je to vlastne koherentná politika, e, ktorá sa skladá z dvoch základných prvkov. Poprvé, je potrebné sa vyhnúť e, s z podpisu rezolúcie OSN voči Číne. Nejde teda o fórum, eh, vďaka ktorému by sme dosiahli zásadné eh, dohody. Eh, dve stretnutia sa konali medzi malým počtom zástupcov, či je to už dostatočné preto, aby E, naozaj sa nám podarilo pokročiť v tomto dialogu, je otázne. A nie je ani e, isté si myslieť, že teda toto, tento dialog môže byť akýmsi trojským koňom. E, komisár sa vyjadril k tomuto dialogu na pôde Európskeho parlamentu. Ak my chceme zabezpečiť našu politiku v tejto oblasti dialogu o ľudských práv, musíme vás presvedčiť, že tieto veci naozaj pokročili vpred a to je naozaj výzva v nasledujúcich týždňoch a 10 rokov po týchto udalostí. Myslím, že táto otázka je stále aktuálna a je ozajstnou výzvou pre Európu. V súčasnosti Čína sa domnieva, že v každom prípade e, Európania sa nebudú vrácať k tejto rozolúcii, aj keď dialog o, o ľudských právach sa uh, nehybe dopredu vždy. Uh, Čína urobí určité ústupky alebo určité symbolické gestá, ktoré ukludnia Európsku úniu. Napríklad za fínskeho predsedníctva v oktobri 1999 eh, bolo oznámené, že Čína mala zámer eh, oznámiť, že zruší trest smrti, čiže to bolo eh, naozaj považované za veľký prielom v tomto dialogu v nasledujúcich rokoch. Avšak potom sme si uvedomili, že išlo o len o dopad tejto, tohto oznámenia, ktoré vlastne zmiernilo potom kritiku voči e, Číne po mnohých rokoch e, rokovanie, napríklad pokiaľ ide o, o, e, o týranie a mučenie, povedalo sa, že o, ďalšie oznámenie je teda v prospech tohto dialogu. Európa No, predsednička žiada teraz eh, rečničku, aby eh, nečítala text. Takže v roku 1990, eh, v roku 2005 toto bol taký, také gesto voči Európe. Následne, myslím, že je to výsledok tohto dialógu, čo sa spôsobuje problém, potrebné, aby bol začal znovu, eh, aby bol spustený dialog o ľudských právach medzi USA a Čínou. Toto nám dokazuje, že tieto ústupky nám neslúžia eh, veľa, alebo nám nehovoria veľa k užitočnosti tohto dialogu a v každom prípade eh, Európa už nedostáva ďalšie takéto signály. Rada viackrát vyhlásila, že liberalizuje veci, ktoré boli na zozname Európskej únie. Tieto vyhlásenia eh, neboli explicitné, ale v prípade našej zodpovednosti je povedané, že vlastne Európa zohrieva veľmi dôležitú úlohu, takisto aj v záväzkoch USA voči Číne, takže e, nemáme žiadne informácie o zadržaných, že Čína ozaj je e, ich zaobchádzanie s nimi zlepšenie, takže je potrebné e, pokračovať v tejto našej snahe, takže nevidíme žiaden značný pokrok za posledných 10 rokov v Číne. Je veľmi ťažké hodnotiť presný vplyv tohto dialogu na rozhodnutie prijaté Pekingom. Máme tu národné faktory, ktoré sú oveľa dôležitejšie. A určite to nie sú dostatočné faktory alebo zásadné faktory. Žiadne z týchto rozhodnutí nemôže byť akýmsi prídavným eh, rozhodnutím. Domnievam sa, že teda toto je veľmi malo pravdepodobné eh, pretože sa domnievam, že ako väčšina eh, európskych činiteľov alebo univerzitných eh, predstaviteľov sa domnievam, že nemôžeme sledovať vnútornú diskusiu o reforme Číny. Dialóg a seminár môže mať eh, vplyv na túto diskusiu, avšak ako ho ovplyvniť, keď nepoznáme tento problém do hĺbky. Dynamika pokiaľ ide o ľudské práva, bola dosť podobná tej, ktorá sa týkala európskeho dialógu. Takže veľká diverzita je v rámci Európskej únie a nikto eh, Mm, sa nesnaží e, urobiť taký príspevok v, e, zo strany všetkých zástupcov Európskej únie. Pri Európsa venuje strašne veľa e, témam a v program, mm, alebo náš harmonogram je príliš široký. Napríklad diskusia o, od stranení embarga na zbranie alebo na dodávku zbraní zastrela štyri ďalšie priority, ako je napríklad uh, oslobodenie väzňov z Tianmenenu alebo väčšie e, zabezpečenie slobody prejavu a tak ďalej, čo bolo síce viackrát spomenuté, ale bolo to spojené vlastne s diskusiou o e, odstranení embarga na zbranie Európska únia sa snaží tlačiť na Európsku úniu, aby jej teda nezrušila toto embargo. Európska únia nebude určite sa nechať e, ovplyvňovať v otázke embarga, aj keď e, nebude prikročené k, k určitým zásadným krokom v oblasti oslobodenia väzňov. E, mali by sme nechať mimo trošku bilaterálne rokovania a teda ten signál, ktorý by mal prejsť ďalej, je to, že áno, bojujeme. Toto je mechanizmus, ktorý neumožnil naozaj nám eh, oznámiť alebo prejaviť určité eh, oznámenia zo strany Európskej únie. Ako náhle v roku 1997 sme znovu začali tento eh, dialog, boli tam zastupci mimovládnych organizácií, avšak tieto sa stiahli po zrušenie demokratickej čínskej strany. Ako náhle mimovládne organizácie sa chceli vrátiť do e, tohto dialogu, neboli vyzvaní, aby sa ho zúčastnili. Takže na záver, aký, e, aké by mohlo byť e, usmernenie alebo aká mohla byť tá cesta pre EÚ ako aj pre EP. Mali by sme sa na novo zamyslieť na touto otázkou, odporúčaním, ako, alebo prijať ktoré mali byť prijaté v oblasti teda ľudských práv a v zlepšení ich zabezpečenia. A toto nefungovalo síce v minulosti, pretože to bolo veľmi pohodlné tak pre politických predstaviteľov, tak EÚ ako aj Číny, e, že nechať na okraji ľudské práva im ponechalo akýsi manevrovací priestor. Takže toto je rituálna otázka. Mali by sme žiať dať informácie k individuálnym prípadom a zdôrazniť, že toto je veľmi dôležité a nie je potrebné pre Európsku úniu, aby sme mali takýto inštitucionálny dialog. Mohlo by sa to zrealizovať napríklad diplomatickými alebo politickými cestami. Ak Európska únia chce mať naozaj väčší e, dosah na túto situáciu, tak je potrebné, aby sa venovala trebárska otázka moratória poprav vzhľadom na aktuálnu politiku v tejto oblasti nie je realistické e, mať viacero cieľov. A toto by mohla byť e, dobrá stratégia, z ktorej by mala vychádzať Európska únia, napríklad e, dohoda o partnerstve ktorá ešte momentálne sa len prekrokováva a e, taký článok o ochrane ľudských práv by mohol byť súčasťou tejto dohody, avšak aj keď táto dohoda teda bude obsahovať takýto článok, aký a či to bude mať nejaký dopad, to je otázka e, či bude možné vďaka nemu presadiť určité ústupky. E, chceme teda vyzvať Európsky parlament, aby schválila takúto dohodu iba s takými krajinami, ktorí ktoré ratifikovali naše požiadavky. Európska únia má e, dohody s krajinami, ktoré neratifikovali túto zmluvu, ako treba z Pakistan, ale neexistuje e, dohoda o partnerstve a spolupráce s takýmito e, krajinami. Takže všetky dohody s takými krajinami by mohli byť podriadené takouto, takejto podmienke. Čína by nemala predstavovať výnimku. Toto by mohlo minimálne e, vyzvať e, alebo pohnúť Čínu, aby sa pohla v tejto otázke ratifikácie zmluvy. A to bude taký jeden z maličký kročík tým novým smerom. Viileasta analýzista, jonka te Ďakujem pekne, pani Kinzelbach. Je to um, skutočne veľmi Odivuhodné, aký pokrok sa vám podarilo dosiahnuť eh, v tejto oblasti. Chceme sa pozerať na to, ako by sme mohli podporiť to, ak by zmluva, ktorá sa zaoberá politickými právami, ktorá bola prijatá na pôde OSN, bola ratifikovaná. Chcem vám pripomenúť, že dnes na dá účinnosť Lisabonská zmluva a vďaka nej Európsky parlament získa väčšie právomoci, najmä v oblasti zmluv s tretimi krajinami E, ako ďalší rečník vystúpi pán profesor Šabas, e, ktorý je riaditeľom Írskeho centra pre ľudské práva. E, toto centrum má zmluvu s Európskou komisiou na organizáciu právnych seminárov, ktoré pravidelne predchádzajú oficiálnym dialógom s Čínou. Napríklad v tomto prípade e, nedá mi nespomenúť opäť pani e, Kinzelbacha, ktorá uviedla, že je to akási zámienka pre e, zástupcov Číny, aby napríklad nastolovali otázky, ktoré nie sú celkom v poriadku v Európskej únii v otázkach ľudských práv. Nech sa páči, pán profesor Šabas, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička ja som sa aktívne nezúčastnil politického dialogu, teda mm, nie som kompetentný odpovedať na otázku, či vplyv akademických seminárov v týchto procesoch je nejaký výrazný. Môžem však uviezť, že akademické semináre prebiehajú už zhruba 10 rokov, možno trochu dlhšie. A od samotného počiatku oficiálnych dialogov od 90. rokov ja som bol priamým účastníkom týchto dialogov a tiež ako organizátor. Teda sledujem ich už dlho, sledujem celý ich vývoj. Je to nelahký proces, ako celkom by ste mnohí z vás vedia predstaviť. E, Sústredujeme sa predovšetkým na semináre zástupcov akademickej obce, zástupcov univerzít a celej škály zástupcov členských štátov z akademickej obce, ďalej som zastúpená zastúpené čínske univerzity. E, v niektorých prípadoch sme mali širšie zastúpenie, ale e, posledných e, niekoľko seminárov nebolo až tak dobre zastúpených zo strany Číny. Ďalej sú tam účastní aj mimovládne organizácie a občianská spoločnosť, prosím so svojich zástupcov. Na poslednej schôdzi sme mali zastupcov aj Amnesty International a organizácie Human Rights Watch a iných mimovládnych organizácií, ktoré boli tiež zastúpené. E, za posledné roky tieto stretnutia boli veľmi komplikované. Jeden seminár sa vôbec nezúčastnil, jeden bol zrušený skutočne na poslednú chvíľu a účastníci už skutočne už sedeli priamo za stolom a vtedy bolo oznámené, že seminár je zrušený odkedy naše centrum v Gouvej prevzalo zodpovednosť organizovať tieto semináre, e, došlo k dvom e, s veľmi úspešným seminárom, aj keď boli neľahké na organizáciu a tiež sa na nich preberali dosť e, chulostivé otázky. Hlavné témy boli hlavnou e, zložkou organizácie, ale tiež účastníci. Rád by som sa v krátkosti vyjadril k týmto účastníkom, aj keď máme široké zastúpenie v vládnej organizácií. Na poslednom seminári, ako som už uviedol, boli zastupcovia aj Human Rights Watch, aj Amnesty International. Niekoľko ľudí je veľmi atraktívnych pre Čínu a to najmä, keď tieto semináre sa konajú v Pekingu. Um, to je istá prekážka, musíme o tom rokovať. Nechceme, aby došlo k nedorozumeniu. My to nechceme používať ako zámienku, ani naše centrum, ani zastupcovia akademickej obce. To sú spory, ku ktorým dochádza na politickej úrovni. My máme veľmi malý, malú možnosť kontroly týchto vecí. Pokiaľ ide o samotné témy týchto seminárov, eh, na posledných seminároch sme sa venovali veľmi širokej škále tém, vyjadrili sme sa k tým hlavným eh, otázkam ľudských práv v Číne. Nikdy nebolo žiadne tabu napríklad hovoriť o treste smrti alebo o nútených prácach, o súdnych procesoch, o prípadoch mučenia vo väzniciach a tak ďalej. Ako si ste viete predstaviť, eh, je niekoľko tém, ktoré by boli dosť e, nepredstaviteľné, aby sme o nich e, dosahli nejakú dohodu, ako napríklad diskusie, ktoré tu dnes e, dopoludne už prebehli o hnutí Falun Gong. Myslím si, že je veľmi nepravdepodobné, aby vôbec čínske ministerstvo súhlasilo s tým, aby sme dali takýto bod vôbec na program takéhoto semináru. Musíme sa s tým jednoducho smieriť a musíme chce priznať, eh, že eh, v tomto prípade najlepšie je nepriateľom dobrého, ako sa hovorí u nás v Írsku. Neočakával som, eh, že na tomto fóre budú prezentácie tak veľmi sústredené na spochybňovanie vôbec samotnej existencie týchto seminárov. Myslím si, že je veľmi prísne a nadsadené tvrdiť, že v tomto procese nič nepodarilo dosiahnuť. Myslím si, že je nespravodlivé a príliš krúte tvrdiť, že sme nedosiahli žiadne zlepšenie alebo pozitívny výsledok. Isté, že keď hovoríme o ľudských právach v Číne, um, sa všetci zhodneme na tom, že je tam veľa problémov. Nikto v tejto miestnosti ani v Európe nemajú žiadne ilúzie v tomto smere. Nechcem nejako naznačiť, že spochybňujem existenciu problémov v oblasti ľudských práv v Číne, ale tvrdiť, že nedošlo k žiadnemu zlepšeniu, myslím si, že to nie je celkom férové tvrdenie. Niektoré témy, ktoré poznám najlepšie, pretože sú mi akademicky najbližšie a ktorým sa venujem veľmi úzko v organizácii týchto seminárov, tieto semináre sú financované eh, pre všetkým Európskou úniou a to je napríklad otázka trestu smrti je to veľká téma v Číne. E, zaznamenali sme zlepšenia v legislatíve, najmä povinné odvolávanie sa Najvyššiemu súdu. E, mnoho ľudí bolo popravených e, od tohto rozhodnutia, ale musím pripomenúť, že nemáme k dispozícii oficiálne štatistiky. Všetko, čo však vieme o Číne, za posledné roky naznačuje, že došlo k výraznému zníženiu počtu týchto trestov smrti. No a napokon aj samotná kvalita dialogov, pretože tu vidíme, že máme možnosť e, pôsobiť na zástupcov akademickej obce v Číny. A myslím si, že posledných 10 rokov môžem povedať, že došlo k výraznému vývoju názorov. E, Katrin Kinzelbach pred chvíľou tvrdila, že Čína na jednej schôdzi sa vyjadrila, že je ochotná zrušiť trest smrti. Ja si to presne nepamätám, že by to niekedy Číňania tvrdili. Myslím si, že tvrdia, že dlhodobým cieľom je zrušenie trestu smrti a v krátkodobom horizonte sa snažia zmierniť alebo znižiť počet trestov smrti. Myslím si, že musíme sa pozrieť na túto otázku ako celok a priznať si, že došlo predsa len k zlepšeniu. Pred desiatimi rokmi e, Číňania trvali na tom, že v otázke trestu smrti nie je žiadna flexibilita, pretože údajne Číňania a čínska spoločnosť e, je zastancom e, trestu smrti a že je to problém iba v Európe. Zásadný obrad nastal v tom, že e, na jednom seminári Čína sa vyjadrila, že ich cieľom, e, dlhodobým cieľom je zrušiť trest smrti. Myslím, že to odznelo na Rade pre ľudské práva zhruba pred dvoma rokmi. Prebehli dôležité reformy, ako napríklad zrušenie trestu smrti pre hospodárske trestné činy a iné trestné činy, ktoré neobsahovali žiadne násilie. Môžeme teda tvrdiť, že tento pokrok, ktorý zaznamenali tieto semináre, je spochybniteľný, ak si priznáme, že je to náš prínos. Ja si myslím, že je nesprávne tvrdiť, že je to výsledkom amerického nátlaku. Ak sa nemýlim, tak Američania nikdy nevybírali nátlak v tomto smere na Čínu, aby sa zrušil trest smrti. Uh, nie je správne tvrdiť, že my máme zásluhy v tomto pokroku. Nemáme ani zásluhy, ale nie sme ani na vine, že e, sa situácia vyvíja tak, ako sa vyvíja. Isté máme mnoho prekážok, ale už len to, že prebieha dialog, že sa diskutuje o týchto veciach, nie je ani príčinou problému, ani e, tým zázračným riešením a zlepšením tohto problému. Je to súčasť, ale myslím si, že dôležitá súčasť. Členové akademické obce sú súčasťou spoločnosti v oblasti ľudských práv, ktorá je súčasťou um, akademického života. Um, máme rôzne fóra na akademické úrovni, máme tam odborníkov, ktorí sa zaoberajú už dlhodobo otázkami ľudských práv, ale Akademici, ľudskí, ľudskoprávni aktivisti a zásobcovia občianskej spoločnosti majú všetci spoločný cieľ dosiahnuť pokrok v oblasti ľudských práv v Číne. Myslím si, že to platí aj o Číne. Myslím si, že predstaviteľe akademickej obce tiež e, sa snažia zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv v Číne. Organizácia týchto seminárov je prepojením eh, akademikov z Európy a z Číny. Je to priestor pre diskusiu a dáva to väčšiu silu ľuďom v Číne a akademikom, ktorí sa snažia dosiahnuť zlepšenie vo situácii ľudských práv v Číne. Isté venujeme sa mnohým otázkam, aby sme zlepšili mm, kvalitu týchto seminárov a v tomto sa budeme snažiť aj naďalej. Rád by som vás požiadal, aby ste E, mali na pamäti pozitívny príspevok týchto seminárov e, za posledné roky v zlepšení situácie ľudských práv v Číne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán profesor Šabas, je veľmi dôležité, že sa diskutuje o ľudských právach. Je isté, že uviedli ste mm, pokroky, ku ktorým došlo, ale predsa len e, to, že my v Európskom parlamente požadujeme, aby sa ratifikovali takéto nástroje na podporu ľudských práv je kľúčové. Teraz by som rada dala slovo poslednému rečníkovi, pánovi Bradovi Adamsovi, ktorý je um, riaditeľom pre Áziu z organizácie Human Rights Watch a tiež vypracoval správu o tzv. čiernych bezniciach v Číne. Nech sa páči, pán Adams, máte slovo. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali sem vystúpiť. 30 sekúnd k problematike, ktorú diskutujete teraz. Myslím, že nič by nepotešilo čínsku vládu viac ako to, e, že by videli, že hodnotný a čenný čas Európskeho parlamentu je venovaný sporom ohľadom toho, akým spôsobom EÚ bude riešiť e, problematiku Číny na tejto úrovni. Myslím si, že prezentácia, ktorú mala Katarín, tá bola vynikajúca a je dôvod e, mať jednoznačný a reálny pohľad na to, aký výsledok majú dialógy a semináre, ale nemyslím si, že toto je primárna úloha a nemali by sme tomu venovať príliš veľa času. Dôležitou vecou je nepodliehať dezilúzii, že dialóg a semináre majú nejakým spôsobom výrazný vplyv na ľudské práva v Číne, lebo nemajú. Otázka, ktorá je na mieste, či majú pokračovať. Ale nemyslím si, že toto je veľmi produktívne využitie času, keď si vezmeme všetky tie závažné problémy, ktorým čelia obyvateľia Číny. A toto presne e, chcú Číňania, chcú, aby ste bojovali s týmto, aby ste mali e, takýto, takýto spor. A toto chcú dosiahnuť aj tým na, na základe toho chovania, ktoré už prejavujú viaceré roky počas tejto interakcie. Niekoľko konkrétnych e, vecí. My sme zverejnili správu, na ktorú už odkázal aj švedský vyslanec o čiernych väzniciach. Pred dvoma týždňami bola publikovaná. Je to správa o tom, ako funguje čínska vláda v pokiaľ ide o politiky väzby, ktoré sú mimo e, legislatívy a mimo teritoria. Oni zatvárajú jednu z mála možností, ktoré ešte existujú pre čínskych ľudí, ako vyjadriť nesúhlas e, s súčasnou vládou e, v tej súkromnej sfére je vyšší priestor na vyjadrenie svojich osobných názorov. Pred 20 rokmi, alebo keď za stolom večerným, alebo teda pri večeri alebo teda na ulici, keď ste sa spýtali niekoho na názor osobný, tak nedokázali ho vyjadriť, lebo sa báli prezekúcie. V prípade ale, že nejakým spôsobom spochybníte stranu, spochybníte vládu alebo organizujete nejaké hnutie, nejaký odpor, tak prechádzate cez tú e, čiaru. Tie súdy e, nie sú nezávislé, nie je tam právny štát. Oni e, chcú, aby ľudia riešili tie svoje problémy v rámci tej hierarchie Čiže keď napríklad je tu konfiškácia alebo korupcia, a keď sa ľudia stretnú s takýmito fenoménmi, tak idú e, do Pekingu, do, do, na provincie sa obrátia. Ale provincie sa hovoria, aby nezaťažovali Peking, tak e, vytvárajú systém e, vlastne, ktorý znemožňuje ľuďom obrátiť sa na Peking, na tie najvyššie inštancie. A v rámci tohto procesu ich dajú do väzby, ich mučia, ich zastrašujú a len sotva dostanú šancu ísť cez ten právny systém. Čínske ministerstvo spravodlivosti povedalo, že to je, nie je pravda, že takéto e, väznice neexistujú, ale problém z pohľadu čínskych úradov je, že internet umožnil ľuďom komunikovať po celej e, krajine a blogosféra e, v Číne zaznamenala veľmi silnú reakciu. Oni povedali, že toto je neuveriteľné. Všetci vieme, že je to pravda, že to existuje. E, a tri dni dozadu čínske, čínsky časopis Outlook, veľmi konzervatívny časopis vládnej strany, e, zverejnil veľmi e, vehementnú správu, výraznejšiu ako naša, a povedali, že je to ešte väčší problém, ako sme my hovorili že asi 10 tisícky tých ľudí, ktorí idú po uliciach a ktorí vlastne ľudí berú späť do tých e, väzníc. Hovoria o tom, že je to veľmi závažný spoločenský problém. Jedno významné, jedno významné odporúčanie. Mali sme tlačovú konferenciu v Hongkongu, mali sme, boli sme na CNN, BBC, Al Jazeera. Pokrýval nás celé medzinárodné všetky medzinárodné médiá, čiže ten verejný tlak funguje e, v Číne e, príbeh v Outlooku by bol, nebol zverejnený, keby nebol takýto tlak. A takisto EU a iné vlády to spomenuli na najvyššej úrovni, čiže aj to je výsledok toho. E, vysoká predstaviteľka, ktorá bola nedávno menovaná, povedala, že pôjde cestou tichej diplomácie, Pokiaľ ide o e, Čínu, tak tichá diplomácia nebude účinná. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament sa čo najskôr dostal do kontaktu s novou vysokou predstaviteľkou aby neboli nejaké dezilúzie, pokiaľ ide o to, ako môžeme riešiť Čínu a ľudské práva. Nede tu o súkromné veci, nejde tu o dialógy, o semináre, nejde tu o konferencie, to nie sú účinné veci. To, to sa neukázali tieto nástroje ako účinné, pokiaľ ide o ľudské práva. A pokiaľ ide o trest smrti, tak nebolo to z dôvodu kontaktov osobných. Išlo o to, že sa neuveriteľne, e, že sa to stále a konštantne opakovalo na úrovni vyšších e, dialogov. A hlas EÚ bude mať e, zmysel len vtedy, ak bude silným, principiálnym a verejným tento hlas. Nefunguje to za zatvorenými dverami e, v Číne, to nám hovoria Čínenia raz a znova, to je ich hlavné posolstvo. Medzinárodná podpora a musí to byť verejné a musí to byť jednoznačné a principiálne. Toľko z mojej strany, aspoň ušetrím čas. Ďakujem. Kiitos erittäin paljon näistä mielenkiintoisista. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi zaujímavé názory. Zajtra budem mať možnosť prezentovať niektoré názory baronke Aštonovej, ktorá príde na tento podvýbor pre ľudské práva. Tá tichá diplomácia versus verejný tlak, to je takisto bod, ktorý budeme musieť spomenúť. To sú tie dve línie. Pardon, ospravedlňujem sa, pani predsednička, ona príde na výbor pre zahraničné záležitosti nepôjde teda e, navštevovať tento podvýbor pre ľudské práva. Teraz tu máme zoznam rečníkov. Domsky, Lobile, Andrej Kiny a ešte ďalší, ktorí sa prihlásili. A takisto máme niekoľkých ďalších hostí, ktorí budú, dostanú príležitosť v istom čase pred 11. z tej chvíli. Podpredsednička Semke, pán Macmillan, Scott, pani Repels, Repels, najskôr pán Donsky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým rečníkom za tieto veľmi e, za pripomienky, ktoré otvárajú oči a ktoré naozaj vnášajú svetlo do veci. Pán Wenkiang, no e, ma naozaj zaujalo to, čo povedal a to bola veľmi podrobná hodková analýza situácie v oblasti ľudských práv v Číne. Aké sú tie najzaujímavejšie podrobnosti, e, ktoré by som e, ja chcel vyzvihnúť, e, ktoré on poskytol o svoje informácie? A je to podobnosť v situácii obhajcov ľudských práv, keď to porovnáme s Ruskom pred niekoľkými desaťročiami a teraz, čo sa deje v Číne. Spomínam si na hlasy, ktoré zazneli v 70. 80. rokoch v Rusku, Sovietskom zväze a pod, poskytovali podobné návrhy na riešenie situácie a hovorili o tom už vtedy obhajcovia v Rusku. Neum, nedovolte tomu, aby ste padli do pasce, do nejakej zjednodušenej schémy toho, čo sa deje v krajine. A oni opakovali stále nerele, nerele, nerele, nerelativizujte celú situáciu, pretože sa to týka eh, ľudských práv To je veľmi dôležité, je to nevyhnutné z pohľadu univerzálneho problému ľudských práv. Chcel by som citovať niekoľko vecí, ktoré sú e, pre mňa veľdielami politického názoru alebo politického chápania. Medzinárodné spoločenstvo dáva Číne free pass alebo takú voľnú, voľnú stupenku, pokiaľ ide o ľudské práva, pretože si chcú zanech- zachovať e, svoj prístup na čínske trhy a chcú e, príjmať kompromisy z dôvodu povedzme nejakých bezpečnostných e, záujmov. Ďalšia citácia. Napriek rastúcem zaangažovanosti medzinárodného spoločenstva situácia v oblasti ľudských práv sa zhoršuje tak v Číne, ako aj po celom svete, nakoľko nízke práva pre pracovníkov a všeobecne v oblasti ľudských práv sú exportované kanálmi otvoreného hospodárstva do krajín ako je Afrika alebo Latinská Amerika. Dovolte mi z mojej strany dodať nielen Afrika alebo Latinská Amerika myšlienka e, hospodárstva voľného, voľného trhu je vážnou, vážnou, vážnou hrozbou v tomto 21. storočí z pohľadu teda šírenia niektorých ideologických názorov. Nielen Afrika, ale aj niektoré iné krajiny e, môžu e, sa snažiť napodobniť tento model. Preto by sme si nemali predtým zakrývať oči. Mali by sme veľmi pozorne načúvať e, ľuďom, ako je kolega Venken. Ďakujem pekne. Donskis. Ďakujeme pekne, pán Donskis. E, ďalšou rečníčkou je pani Lohbíle. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj všetkým odborníkom. Všetkým expertom, ktorí sú tu prítomní, mám jednu otázku, e, ktorá vychádza z toho, čo povedal pán Benkvink o e, seminároch expertov boli to odporúčania z roku 2008, potom tam bola transparentnosť, účasť nezávislých e, zástupcov občanskej spoločnosti, takže ja by som chcela vedieť, e, v, pri akých opatreniach komisia nasledovala tieto svoje odporúčania a že či ich e, brala vážne. Vzhľadom na to, čo povedala pani expertka, z eh, Nemeckého inštitútu. Domnievam sa, že kritika voči eh, dialogu môže byť eh, použitá, ale v, iba vtedy, aby z nás popchla vpred v tomto dialogu s Čínou. Takže je potrebné mať túto kritiku. Avšak pozrieť sa aj na odporúčania, ktoré táto kritika obsahuje. Hovoríte, že sú presné alebo špecifické zlepšenia v oblasti ochrany ľudských práv. Takže k tomuto mám dve otázky. Stručne ste spomenuli proces, práve prebiehajúci proces, ktorý by mohol umožniť vyústenie v moratórium, pokiaľ ide o tresty smrti. Máme o tom niečo viacej? Vieme niečo viacej o ratifikácii dohovoru o občanských právach či, zo strany Číny nie je e, ľahké zrušiť všetky tieto prekažky, ktoré existujú. Hovorili ste o čiastočných úspechoch, hovoríte o tom, že sú tu veci, ktoré sa odohrávajú práve e, v prospech e, zrušenia tresta smrti. Sú tam určité administratívne opatrenia, v akom stave sa približne teda nachádzame. Hovoríte aj o verejnosti, ktorá rieši, ktorá bráni ľudské práva, ktorá sa angažuje ako občianská spoločnosť a tiež hovoríte o tom, že je potrebné e, mať aj náš zásah zvonku, takže nielen to zo strany západu, ale hovoria teda predstaviteľ občianskej čínskej spoločnosti, že im to napomáha, pokiaľ aj my sa takto verejne vyjadrujeme. Ďakujem pekne, pani Lohbírer. Teraz e, pani podpredsednička Andrikiene, nech sa páči. Až... E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som eh, tiež eh, sa rada najskôr poďakovala všetkým rečníkom, ktorí tu dnes vystúpili. Vaše vystúpenia boli veľmi zaujímavé a obsahovali mnoho nových informácií. Dnes sme tu eh, Eh, už eh, nováčikmi poznáme veľmi dobre situáciu v oblasti ľudských práv v Číne. Minulý týždeň parlament schválil uznesenie o situácii v Číne a teraz sa organizuje toto vypočutie v našom podvýbore v súvislosti so situáciou v ľudských právach v Číne. Nehovorím tu nič nového o Európskom parlamente Európsky parlament je inštitúcia, ktorá hovorí veľmi otvorene o porušovaní ľudských práv v Číne. Nikto by nemohol prinútiť náš parlament, Pardon. aby sme zmenili svoj postoj k situácii v oblasti ľudských práv v Číne. Druhým aspektom vzhľadom na dialog o ľudských právach a semináre, ktoré sa organizujú, je, že pred rokom som bola v Číne v rámci delegácie som navštívila Čínu. Organizovali sa aj semináre a v posledný deň e, konkrétneho semináru a našej návštevy sme dostali informáciu, že občan, jeden občan Číny, ktorý bol ženatý s občankou Rakúska, bol obvinený zo špionáže a bol obvinený na trest smrti. E, to bol v posledný deň dialogu o ľudských právach, čo sme dostali túto informáciu. V tom roku boli deviati Ujgurovia a Tibetania odsudení na trest smrti. Tieto tresty smrti sa uskutočnili v predvečer dialogu o ľudských právach medzi EU a Čínou. Ja to vnímam ako provokáciu a Domnievam sa, že čínsky občania a obhajcovia ľudských práv e, žijú neustále v strachu. Musia žiť s pocitom, že neustále im hrozí trest smrti kvôli ich pôsobeniu. Tento dialog o ľudských právach v predvečer samitu podľa mňa sa uskutočňuje s jediným cieľom a síce nastoliť e, alebo trochu odľahčiť e, tie citlivé témy, ktoré sa budú preberať na samite, alebo zabrániť dokonca preberaniu týchto tém. Na záver by som rada uviedla, že naša stratégia v súvislosti s Čínou musí byť predmetom revízie. Musíme sa zamyslieť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 vidím tu všetky pozitívne aspekty všetkých dokumentov, ako aj všetkých príspevkov, ktoré sme mali možnosť na tomto zasadnutí si... Najvážnejšie je e, to, co poprzedniczka moja povedala. E, zgadzam to, čo tu odznelo, je veľmi dôležité a vzhľadom na to, čo povedali prechádzajúci rečníci, súhlasíme s pani Andrikiene, musíme e, prehodnotiť naše ciele a našu stratégiu. Musíme prehodnotiť naše postupy, vo vzťahu k Číne v oblasti ľudských práv. Myslím si, že najhorším postupom by bolo, keby sme diskutovali raz za čas o veľmi zaujímavých témach, ale ak tieto diskusie potom prinesú iba také stredne uspokojivé výsledky, to by nebolo veľmi pozitívne. Chceme dosiahnuť to, aby sa dosiahol významný pokrok eh, v oblasti ľudských práv či nie. Práve preto sa tomu vôbec venujeme. Snažíme sa zlepšiť situáciu ľudských práv či nie. Nevenujeme sa tu otázkam eh, iba diskutovania o týchto otázkach. Eh, nie sme tu nejaký diskusný krúžok. Ďalej, otázka je Čína náchylná k tomu, aby sa venovala konkrétnym krokom, ktoré vyplynú z diskusí, ktoré si my vedieme? To je veľmi nelahká otázka. Čína veľmi dobre vie, akú mám v rukách moc. Veľmi dobre vie, že je dvojnásobne väčšia ako Európa. Ale Čína tiež veľmi dobre vie, že sú krajiny, ktoré hovoria o ľudských právach a tiež sú krajiny, ktoré nehovoria o týchto otázkach a venujú sa iba obchodu, respektíve konajú v týchto veciach. Myslím si, že máme isté možnosti vyvíjať tlak na Čínu. Našťastie Čína od dneška už nie je izolovanou krajinou, musí rokovať s mnohými ďalšími krajinami, e, teda musí zohľadniť to, čo sa hovorí o, o Číne na celom svete. Teda z tohto pohľadu mám tri konkrétne odporúčania. Po prvé, v Európskom parlamente sme sa teraz ocitli v časoch, v ktorých eh, budeme mať onedlho novú komisiu, prebehne vypočutie vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku a prvá vec, ktorú by sme mali eh, požadovať od tejto vysokej predstaviteľky, je, aby otázka ľudských práv bola začlenená do všetkých politických oblastí Európskej únie. Mali by sme si uvedomiť, že ľudské práva to nie je len vec, ktorou sa bude zaurať jeden komisár, to je to oblasť, ktorá je tak významná, že by mala byť zakomponovaná ehm, do všetkých činností a mala by byť stredobodom našej pozornosti vo všetkých oblastiach. Ja pôsobím teraz v prvom funkčnom období v Európskom parlamente, predtým som pôsobil v Polskom parlamente, ale už dlho si kladiem túto otázku. Európska únia sa bude rozširovať, bude rozširovať zastúpenie európskych štátov na celom svete. Ehm, vyvinuli sme sieť diplomatických funkcií postov na celom svete a predpokladám, že naše tzv. veľvyslanectvo v Číne by malo byť veľmi silné. Možno by sme mali navrhnúť, aby ehm, na našom veľvyslanectve v Číne sa zriadilo oddelenie, ktoré bude mať na starosti monitoring e, otázky ľudských práv v Číne. Nezabúdajme na to, o čom tu teraz hovoríme. Hovoríme tu o treste smrti v Číne. A rozlišujeme um, svoje vyhodnotenie tejto otázky. Jeden rečník tu dnes uviedol, že je čoraz viac prípadov trestu smrti. Uh, ďalší rečník uviedol, že došlo k zlepšeniu v tejto oblasti. Ale prosím, nezabúdajte, že v Číne e, je až 68 e, rôznych e, trestných činov, kvôli ktorým môže osoba čeliť trestu smrti môžu tu byť aj trestné činy, ktoré súvisia s obchodnými praktikami, ktoré môžu viesť k trestu smrti. Súhlasíme s tým, čo povedal pán Günterbach. Vystavujeme sa veľkému riziku v tom, že sa budeme snažiť presadiť niekoľko rôznych cieľov. Mali by sme sa sústrediť skôr na otázky, ktoré súvisia so životom, ktoré sú životne dôležité vo vzťahu s Čínou. Ďakujem pekne. Mám ešte štyroch kolegov na zozname rečníkov. Ak chceme ešte počuť rozumné odpovede od našich hostí, rada by som vás poprosila, aby ste hovorili čo najstručnejšie. Budem obmedzovať vaše vystúpenie na jednu minútu, pretože inak nebude dostatok času na odpovede. Uvediem e, rečníkov pán Macmill Scott, pani Brepels, pán Kukan a pán Howitt. Nech sa páči, pán McMillan Scott. Ďakujem pekne. Prepáčte, že som prišiel neskôr. Ako viete, pani predsednička, predseda parlamentu ma požiadal ako podpredsedu parlamentu, aby som dohliadal nad inštitúciami a nad dodržiavaním ľudských práv a otázkami demokracie. Ja som navštívil Čínu v roku 2006 a všetci reformátori a disidenti, s ktorými som sa stretol, boli uväznení, boli mm, mučení, bol tam Hujia, Zheng a ďalší. Teda moja inšpirácia pre moju prítomnosť tu je, že neustále pretrváva uväzňovanie a mučenie, ale tiež e, musíme vyvíjať nátlak na Čínu, aby prestali takéto praktiky. Myslím si, že nad rámec Sacharovej ceny, ktorá je veľmi významná a známa, dosť politická cena. Minulý rok sme ju udelili Hujiovi, ktorý bol uväznený. A v tejto súvislosti sme spomenuli aj ďalších čínskych di- di- disidentov. Ja som sa venoval otázkam beztrestnosti procesu, ktorý prebehol vo východnom Nemecku beznosti na studenú vojnu. Mm, došlo k prípadom porušenia ľudských práv a ľudia, ktorí boli predmetom takéhoto mučenia, mohli uviesť, že som vás oznámil Fazguterovi. Myslím si, že vytvorenie e, nejakého oddelenia, e, v ktorej komisia alebo ICC už budú tak či tak finančne zainteresované, by táto jednotka by zhromažďovala informácie nielen z Číny, ale z ďalších krajín, kde sa porušujú ľudské práva. Myslím si, že to by bol veľký krok vpred, eh, ktorý Európska únia by mohla financovať, starať sa o to, udržiavať ho a možno aj používať ako hrozbu voči krajinám ako napríklad Čína na dosiahnutie spravodlivosti. Ja si myslím, že um, fóra ako ICC Európska únia sú hodné mechanizmy, pretože OSN kvôli svojej bezpečnostnej rade uh, nemôže využiť takýto nástroj. Ja som chcel toto povedať a ďakujem všetkým rečníkom za to, že budú naďalej vyvíjať nátlak na Čínu. Ďakujem pekne, pán predseda Macmillan. Scott, pani Brepels, nech sa páči. Ehm, pekne. Mám konkrétnu otázku, ktorú by som chcela položiť o diskriminácii voči náboženským menšinám v Číne. A chcela by som mať eh, správy o regióne Gyuku, kde práva sú obmedzené a nič sa nekoná za tým účelom, aby sa čelilo eh, takýmto eh, problémom. Vypočuli sme si rôzne prehlásenia zo strany rady, ohľadom konkrétnych realizovaných poprav. Avšak čo chceme urobiť, aby sme sa vyhli takýmto popravám? Čína vyhlásila, že v budúcnosti bude sa snažiť previesť, previesť pred spravodlivosť ľudí, ktorí boli zaplatení do júlových udalostí, čiže bude tam oveľa viacej odsudení na smrť. Čo robíme? proti tomu. Vypočul som si rôzne otázky, ale ak som dobre pochopil, tak necháme na to časa. Takže budeme v každom prípade mať určite, dúfam, že nejaké odpovede na otázky, ktoré sme tu položili. Kúka, nech sa... I really appreciate all the information which we heard here today. Vážim si všetky informácie, ktoré sme dnes eh, si mohli tu na vypočuť. Bolo to veľmi zaujímavé, ale podobne ako povedal pán Zemka, ja to chápem teda podobne, že máme tu tieto analýzy, informácie, diskusie, rozpravy na to, aby sme vypracovali najúčinnejšiu stratégiu, ako riešiť oficiálne čínske úrady tak, aby sme dokázali zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv, na to, aby sme zlepšili životy ľudských, e, čínskych ľudí. Ináč to bude len zdieľaná akademická diskusia. Preto vítam tie odporúčania, ktoré e, predstavila pani Kincelbach. A takisto som privítal veľmi, veľmi taký pragmatický e, prístup pána Adamsa. Možno jemu a niektorým iným sa bude zdať moja otázka naivná, ale aj napriek tomu povedal, že ide o tichú diplomáciu versus eh, verejnú, verejnú diplomáciu, verejný tlak. Vylúčili by ste úplne kombináciu týchto dvoch variant? Kiitos herra Kukan. Sitten viimeisenä kollegana annan puheenvuoron herra Hauitille. Olkaa hyvä. Thanks very much to me. Um, I, Ďakujem pekne. Neviem si predstaviť akúkoľvek krajinu na svete, kde by bolo e, správne odstúpiť z dialogu o ľudských právach. A ja som počul ten explicitnú, tú explicitnú e, kritiku, ktorá zaznela. E, ešte raz, neviem si predstaviť žiadnu krajinu. Viem si predstaviť hospodárske sankcie, iné inteligentné sankcie, takové smart sanctions a nejaké iné symbolické, ale neviem si predstaviť, že sa nebude hovoriť o ľudských právach, keď dostanete tú šancu. Ja som počul tú implicitnú a explicitnú kritiku. Ja som bol zastancom toho, aby sme vyhodnotili otvorene ten dialog, ale myšlienka, e, že jednoducho to nikam nepovedie, to nie je možné. Neviem si to predstaviť, čiže chcem e, to hodiť e, do fora. Profesor Šabas, Kľúčová otázka je, prečo e, došlo k posunu v otázke e, trestu smrti. Hovoríte o tom, že došlo e, k zlepšeniu za posledných 10 rokov. Musíme dať nejakú páku na čínske úrady, tak aby z toho nebol dialog, ktorý bude len nejakým, nejakou slušnou výmenou názorov a naozaj treba, aby sme z toho vytlkli skutočný vplyv. Zaujímavé je, aby ste vypovedali, aký je ten pákový efekt, ktorý sa za tým skrýva eventuálne Myslím, že už mi vypršal čas toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Howitt. Um, navrhla by som, aby sme využili teraz čas tak, aby sme dali slovo najskôr novému rečníkovi, pán Meten, ktorý tu zastupuje kampáň za slobodný Tibet. Dali by sme mu dve minúty a potom uh, by sme, že sme uskutočnili také krátke kolo odpovedí. Všetci rečníci by mali možnosť sa vyjadriť e, k tomu, čo tu odznelo, čo ich najviac oslovilo. E, teda najskôr pán Vincent Meter z kampane za Slobodný Tibet. Nech sa páči, dve minúty. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. My by sme chceli potvrdiť to, že 2008 eh, vyše 200 eh, demonstrácií sa eh, realizovalo za oslobodenie Tibetu, čo vyvolalo vlnu represí, ktorá sa dotkla všetkých Tibetanov. V súčasnosti hm, tu máme aj hm, veľké ilúzie, dezilúzie, veľké frustrácie, ktoré boli odozvou na tieto demonstrácie. Pokiaľ ide o čínske orgány, tieto sú hluché voči týmto záležitostiam. Ten posledný zoznam e, politických e, utečencov hovorí o 235 e, ľuďoch, ktorí boli uväznení a 1200 ľudí, ktorí sú neustále nezvestní. Viacerí, zostali, viacerí boli mučení, viacerí boli odsudení na, na celý život a všetky tieto veci nie sú vyčíslené. Tibetská vláda, pardon, čínska vláda zabranila Tibetanom, aby hovorili o týchto udalostiach. Snaží sa držať e, kontrolu e, informácií vo svojich rukách. E, v súčasnosti málo kto sa môže dostať do tohto regiónu. Bezpečnosť a míra bezpečnosti, a teda ochrany proti takýmto Príjazdom je veľmi vysoká, viacerí o tom svedčili. Máme tu kampaň za tibetskú ochranu tibetskej kultúry a tak ďalej. Avšak v súčasnosti a akákoľvek, e, akákoľvek prejav príslušnosti k tibetskej kultúre a tak ďalej môže byť kvalifikovaný ako reakcionársky a tak ďalej a môže byť dokonca za to človek e, uväznený a horšie. No, takže riziko je veľmi vysoké a napriek tomuto e, sú rôzni intelektuáli a tak ďalej, ktorí sa snažia ďalej vyjadrovať svoje stanovisko k tejto situácii. Niektorí sa stratili, niektorí boli odsúdení na viaceré roky uväznenia. Vzhľadom na udalosti v marci 2008 sedem Tibetanov bolo odsudených na smrť, troja z nich e, podmienečne, e, nakoniec to bolo zmenené na doživote, e, viacerí, nie, dvaja z toho boli 20. oktobra popravení a ďalší čakajú na svoju popravu. Naša organizácia e, sa e, venuje e, tomuto svojvoľnému uplatňovaniu práva v Snažíme sa uh, stretovať s nimi za zatvorenými dverami, snažíme sa uh, bojovať proti tomu, že títo ľudia nemajú ani prístup k advokátovi alebo k uh, obrane, k svojej obhajobe a tak ďalej. Odmieta sa tam to, aby zahraničný diplomat sa zúčastňoval týchto záležitostí. My sme predložili písomné informácie, ktoré sa týka našich odporúčaní, ktoré sa týka presadzovania ľudských práv v Tibete. My chceme zdôrazniť presadzovanie koherentnej politiky v Tibete a to navrhujeme jasné myšlienky, ktoré by mohli toto zabezpečiť. Jedna z odporúčaní sa týka spôsobu, ako Európska únia komunikuje s, e, s čínskymi orgánmi. Jedno z veľkých diskusí medzi UE a Čínou v oblasti ľudských práv by malo byť využitá na ich presadzovanie, hlavne v oblasti Tibete. Ak, tomuto tak, e, ak toto nebude zabezpečenie v tomto dialogu, je dôležité aspoň odraziť obsah tejto diskusie v záverečnom e, komunike EÚ kde by boli spomenuté otázky e, strategického charakteru, ktorý sa týka dialogu z oblasti ľudských práv na samite UE Čína. E, ďakujeme pekne, pán Meten, a ďakujeme aj za to, že ste nám dali k dispozícii písomne svoj príspevok. Vy minulý týždeň sme, sme venovali uzneseniu o Číne a venovali sme sa tej súvislosti aj otázke Tibetu. Teraz eh, by som navrhla, aby pán Nordlander um, ehm, sa v krátkosti vyjadril, potom eh, komisia a potom všetci ďalší hostia. Nech sa páči, v krátkosti zareagujte. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem všetkým rečníkom za veľmi zaujímavé návrhy a názory. Na úvod by som rád uviedol, že predsedníctvo a Celá Európska únia, tak povediac, súhlasí a zdieľa vaše obavy v súvislosti s pánom Gaunžišem, ktorý, ktorého spomenul aj pán Kilgore aj pán Zhao venujeme sa jeho situácii, jeho osudu. Isté nie je osamotený vo svojom osude, ale jeho prípad je, mm, tak povediať, veľmi dôležitý. Rád by som sa vyjadril k otázke užitočnosti dialogov, ktoré prebiehajú. Isté, že je veľmi ťažké um, ovplyvniť eh, úspešnosť týchto dialogov, ale čo ak by tieto dialógy nepredbiehali? Rád by som eh, na tomto mieste spomenul to, čo nám povedal zastupca hostovskej krajiny keď sme rokovali so strednou Asijskou jednou krajinou e, túto jeseň po dialógu, keď e, sme spolu večerali, povedala, myslím, že to povedal veľmi úprimne, e, uviedol, že nikdy nestretol nikoho, kto hovoril tak, ako vy ho hovo- kto hovoril tak vecne o situácii v danej krajine. Nemyslím si, že by sme mali teda podceňovať význam um, diskutovania s ľuďmi. Otázky ľudských práv eh, sú otázkami, ktoré sú spojené s schopnosťou presvedčiť niekoho a s trpezlivosťou. Je pravda, že tieto dialógy by sa dali zlepšiť a reformovať. A je pravda, že musíme sa snažiť viac zakomponovať otázky ľudských práv do všetkých politických oblastí Európskej únie. Už eh, podľa mňa sú zakomponované do politických dialógov na rôznych úrovniach, tak ako sme to mali možnosť vidieť aj v tlačovom vyhlásení o samite EU-Čína. Ale nemôžeme sa obmedziť iba na politické dialógy, pretože naše dialógy o ľudských právach sú priestorom e, na prednesenie mnohých ďalších otázok, ktoré Inak by politickí vodcovia nemali možnosť nastoliť, pretože nemajú na to dostatok času. Súhlasím s tým, že by sme mali zachovať a chrániť nástroj, ktorý máme k dispozícii. Nie je to len dialog o ľudských právach alebo politický dialog. Ako to už bolo spomenuté, je to zastúpenie na našej misii v Pekingu, ale tiež mnohé ďalšie schôdze Počas nášho predsedníctva, počas tejto jesene, až sedemkrát sme vystúpili na rôznych fórach v Pekingu, či už to boli eh, oficiálne vystúpenia alebo demarše. Teda myslím si, že nie je vhodné mm, spochybňovať dôležitosť eh, jedného z takýchto kanálov, ako je dialog o ľudských právach. Ja chápem, že ešte stále je možno zlepšovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán veľvyslanec. A teraz zastupca komisie, nech sa páči. Um... Ďakujem. Iba v krátkosti eh, na to, čo povedal pán Norlander, nie je pochyb o tom, že neexistuje univerzálne riešenie na problém ľudských práv v Číne. Musíme si uvedomiť, že ľudské práva nie sú jediným problémom, ktorému čelíme, keď hovoríme so zasadcami Číny. Sú problémy aj v iných oblastiach, napríklad obchod, klimatické zmeny a tak ďalej. Teda zástupcov Európskej únie musia dosiahnuť rovnováhu, aby sa venovali všetkým týmto dôležitým oblastiam a vrátanie ľudských práv a snažiť sa lepšie presadiť e, svoje ciele a upozorniť na ne. Ako povedal pán veľvyslanec Nordenle, využívame kombináciu e, verejnej a tak, takej tzv. tichej diplomácie. Mnohí tvrdia, že to nie je veľmi účinné, ale ja si myslím, že naše posolstvá sú prijaté a Čína im rozumie, keď hovoríme o samotnom dialogu, e, práve prebieha vyhodnocovanie diskusie, práve prebiehajú. Nemusíme teda predbiehať e, a predpokladať, aké budú výsledky. Myslím si, že toto je fórum, ktoré umožňuje venovať sa všetkým otázkam a postupujeme takto už systematicky. Nie je pochyb o tom, že sa už mnohé veci zlepšili, ako povedal profesor Šabas. V Číne sa príjma mnoho nových zákonov, sú nedostatky v implementácii, najmä na miestnej úrovni. O tom nie je pochyb. Zverejnili sme akčný plán, ktorý eh, je naplánované dva roky, teda je to dôležité porovnávacie kritérium na to, aby sme sa mohli presvedčiť, čo dosiahneme koncom budúceho roka. Myslím si však, že nemali by sme zabúdať na jednu vec a to, že dialóg o ľudských právach nám umožňuje nastolovať všetky dôležité otázky. Myslím si, že tomu sa venujeme skutočne systematicky a zároveň sa venujeme aj otázkam napríklad licencií pre právnikov a e, z skúseností vieme, že keď budeme takto postupovať, e, ľudia a ich osudy podľa našich štatistík e, sa majú lepšie a lepšie sa s nimi zaobchádza. Teda ja si myslím, že na túto zložku by sme nemali zabúdať. A pokiaľ ide o konkrétnejšie otázky, ktoré tu odzneli, e, čo sa týka Ujgurcov a súdnych procesov, Európska únia veľmi jasne uviedla vo svojom vyhlásení, ať, že budeme veľmi pozorne sledovať tento vývoj. O tomto Čína veľmi dobre vie Hovorili sme o tom aj v rámci dialógu, pokiaľ ide o odporúčania tohto podvýboru účasť, v oblasti účasti na týchto seminároch. Isté, že eh, boli by sme veľmi vďační za takéto vstupy. Konzultujeme aj Univerzitu z Galway, aby sme mm, otvorili účasť eh, na všetkých seminároch podľa konkrétnej témy, na ktorú sa budú zameriavať. Ďakujem. Ďakujem komisii teraz pán Venkian, nech sa páči, chceli by ste zareagovať na diskusiu, ktorá prebehla? Uh, Pani predsednička, nakoľko e, môjim jazykom je čínština, ja budem hovoriť po čínsky a mám tu tlmočníčku. 搞了一个叫做国国国家人权计划，认为呢这是一个这个进步。Um, would like to make a, couple of niekoľko pripomienok z mojej strany k tomu, čo povedala komisia ohľadom akčného plánu pre ľudské práva, ktorý bol zverejnený čínskou vládou. V čínštine je porkadlo, ktoré, v Číne je porkadlo, ktoré hovorí o tom, že kroky sú, alebo teda aktivity sú dôležitejšie ako reči. 行动计划正是他给这个国际社会在 fact, the human rights action eh, akčný plán pre ľudské práva, ktorý vydala čínska vláda, je istým spôsobom len hra.计划，中国政府为了召开奥林匹克运动会，让它的国际形象有所改善，所以它提出来的。那么，正是在国家人权计划这个发表之后，中国的人权状况实际情况正在恶化，更加恶化。The Human Rights Action Plan was Akčný plán pre ľudské práva bol zverejnený čínskou vládou asi v čase olympijských a prekrývalo sa to viac menej z olympiádou v Pekingu v 2008, e, tak aby bol zlepšený imič Číny. Po tom, čo bol zverejnený tento program, tak e, reálna situácia na poli ľudských práv sa vlastne zhoršila. A to sa nedá poprieť, to nemôže poprieť nikto. Ďakujeme pekne za toto e, stručné a jasné vyhlásenie. Pán Vigian, ďalej pán kilgur, nech sa páči. Script, and I think the rest of us e, tí, ktorí si myslia, že sa zlepšujú ľudské práva v Číne, je pravda, že došlo k poklesu e, poprav. Amnestia hovorí, alebo konštatuje, že v roku 2004 bolo okolo 200, 300, 1400, potom neskôr 2000, 5 2000, teda v podstate, že sa znižoval ten počet popráv. Falun Gong sa nespomínalo, ale je pravda, že Falun Gong, tí ľudia, ktorí neboli z ničoho obvinení, tí boli zabití a ich orgány boli použité. Čiže nie som, možno tie čísla, ktoré hovoria o treste smrti, tie sa zlepšujú, ale nie celkom to vystihuje ten problém. Kanada mala dialog a ja viem, jeden z profesorov, profesor Böden, ktorý bol bývalým diplomatom, vypracoval štúdiu a povedal, že môžeme to pozastaviť, lebo je to strata času. A nakoniec by som chcel veľmi poďakovať Scottovi, ktorý naozaj veľmi neunavne pracoval na otázke Falun Gong. Je to náročná téma. A súhlasil by profesor z Kanady s týmto konštatovaním, ale je to otázka, ktorú musíme riešiť, pán profesor. Nemôžeme byť bez chrbtovej kosti v tejto veci. Ďakujem. Kiitos oikein paljon, herra Ďakujem pekne, pán Kilgore. Veľmi pozorne sledujeme Čínu a preto vieme, že v Číne sú isté tabu otázky, o ktorých sa jednoducho nehovorí. Hnutie Falun Gong a Tibet, to sú dve z takýchto tabu tém. Ďalšou rečničkou je pani Kinzelbach. Na vaše vystúpenie tu bolo mnoho reakcií, mnoho kritiky Eh, tak prosím zareagujte. Eh, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za spätnú väzbu a takisto ďakujem za otázky. To mi umožňuje objasniť jednu dôležitú záležitosť. Eh, realisticky môžeme povedať, že máme dialog a nemali by sme prestať hovoriť. A to som aj nepovedala. Samozrejme je dôležité hovoriť, ale EÚ musí naozaj si zvážiť, aký typ dialogu funguje a aký nie Nenavrhujem, aby sme pozastavili dialog s Čínou. Ja som jedine navrhla to, aby sme pozastavili, respektíve zredukovali pozornosť, ktorú venujeme dialógu v marginalizovanom marginalizovanom prostredí medzi jednotlivými úradníkmi. Očakávať od takýchto dialogov, že môžu poviesť k nejakým konkrétnym výsledkom v Číne je nereálne. Dialóg je treba presenúť na politickú úroveň a na verejnosť, na úroveň verejnosti. Ďakujem pekne, pani Kinselbach. Nech sa páči teraz eh, pán. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Podporujem to, čo povedala Katrin. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že ten dialog sa deje stále. Otázka, či takýto dialog podporuje ľudské práva alebo či marginalizuje práva to sme ešte nerozlúskli, nemáme tam jasný záver, či to treba zrušiť. Je to vážna otázka, nemohli by sme ju zmietnúť zo stola. Nie, že by sa dialógy nediali, sú diplomatické, bilaterálne, multilaterálne dialógy, ktoré sa dejú stále, stále v akademické konferencie o práve, o ľudských právach, o slobode vyjadrovania, slobode prejavu v Číne. To všetko sa deje. Tieto dialógy a partnerské dialógy eh, v iných krajinách sa teda dejú. Otázka či prispievajú niekoľko pripomienok otázka tiché diplomácie. Aha pán Kukan odišiel. Samozrejme, tichá diplomácia sa musí diať, e, nemôže však zostať jediným prístupom, musí byť doplnená silnou verejnou diplomáciou. Jedna z foriem diplomácie je zaručiť, že diskusia o ľudských právach e, sa dostane na vrch e, toho, tej agendy Teraz máme spätnú väzbu, ktorá hovorí o tom, že ľudské práva sú diskutované. Veľa krajín v EU hovorí o tom, áno, bola diskusia o tomto. Ale bolo to veľakrát, boli to veľakrát minútové, dvojminútové konverzácie. Je tam, povedzme, tlačové vyhlásenie a potom sa to dáva, alebo porovnáva sa to s vyhláseniami, povedzme, v obchode, v obchodnej oblasti. Ďalej otázka morálnej relativity e, s tým, e, to, to, tohto procesu. Hovorilo sa tu o mešite vo Švedsku ja chápem, že Číňania majú mať právo hovoriť o problémoch povedzme v EU v oblasti ľudských práv, ale nemalo by to byť nikdy na ekvivalentnej úrovni. Správna reakcia je potom nasmerovať na nich e, sériu otázok ohľadom Mešit v Číne. Nehovoriť potom o otázke slobode prejavu alebo takýchto veciach. Ak oni chcú hovoriť o mešitách, dobre, hovorme o mešitách a je tam čo povedať. A to nadvezuje na otázku Xinjiang. Čínsky štát systematicky e, tak povediac, e, ničí e, slobodu prejavu Xinjiang. Neumožňujú slobodu vierovýznania v školách, e, neumožňujú ani štátnym úradníkom hlásiť sa k nejakej viere otvorene. Ak chcú o tom hovoriť, dobre, nech sa páči. A bolo by zaujímavé pozrieť si, aké sú bolo by správne, pochybujem, že by sme dospeli teda k poznatku pri takejto konfrontácii, že Európa v niektorých oblastiach zaostáva za Čínou, pokiaľ ide o ľudské práva. Posledná vec dialogu, a to si zapamätajte, a to som spomenul aj predtým, problém na čínskej strane nejde o írske centrum, nejde o EÚ. E, vy ste hovorili o tom, že sa dajú spraviť nejaké zlepšenia, ale ja si nemyslím, že to je možné. Sú to činenia, ktorí to blokujú. EÚ prejavuje záujem o vážny dialog. Každá jedna vec, e, každý meeting je využitý do poslednej minútky. A napríklad kolega vravil, že niekedy nevidia ani deň predtým, ako sa bude odohrávať e, ten, tento zasadnutie, či bude či pôjde úplne do dôsledkov, takže tak sa to nedá. Profesori Šabas. Ďakujem pekne. Teraz pán profesor Šabas, nech sa páči. Thank you, chair. Well, the fact... Ďakujem, pani predsednička fakt, že niečo bolo ťažké, nikdy ma neodradilo od pokusu vyriešiť to a pozrieť sa na to, či sa nám nepodarí nejaký pokrok. Nedá sa povedať, že je to vždy jednostranné a že sú ohrozované tieto mítingy len jednostranou, Počas predchádzajúcich rokov, počas, teda v rámci dialogov, aj v rámci podobných e, aktivít, napríklad projekt, ktorý e, britská strana viedla, ktorá sa týkala, ktorý sa týkal zrušenia trestu smrti. Tam prebiehalo veľa e, zaujímavých výmien e, názorov. Opäť teraz hovorím o akademickej stránke veci, ako právny seminár napríklad. Je to, ako snažiť sa dokázať, že akademikom sa podarilo niečo dosiahnuť kdekoľvek. E, určite sú ľudia, ktorí sú tu v miestnosti a ktorí povedia, že akademici sa pohybujú v kruhoch začarovaných a že nič nedosahujú, to je kdekoľvek na svete. Ale myslím si, že poslanec Howard sa spýtal, že či vieme, prečo došlo k menšiemu počtu trestu smrti v Číne. Áno, je pravda, že došlo k zníženiu počtu. Za posledné dva roky sme boli svedkami. Pravdepodobne je to číslo, ktoré je vyššie z pohľadu ľudí, ktorí poprava e, sa nezrealizovala. Keby sme si porovnali napríklad, keby sme skombinovali všetky iné tresty smrti po celom svete, tak e, ešte stále to číslo vyššie Otázka, či prispela akademická obec. Myslím si, že áno, v Európe tak tomu bolo, to môžeme vystupovať. Takisto to bolo na úrovni OSN, takisto na úrovni Rady Európy. Myslím si, že k reálny z ich strany bol. Takisto to bolo to odsudzenie, takisto e, politici, ktorí zavrhli takúto prax a takisto mimovládny sektor. Nerozumiem ale dnes to, že či všetci nesúhlasia, tí, ktorí sú, hovoria v prospech dialogu a za výmenu názorov, aj keď to budú len akademici, ktorí sa posadia spolu a budú ticho diskutovať, nemôžeme spochybniť fakt, že e, zatratenie a nejaké politické zavrhnutie takéhoto praxe má svoj význam v istých kontextoch a nechceme sa zbaviť takejto páky, takejto možnosti. To ale neznamená, že tiché diskusie a akademické stretnutia na akademickom poli nejakým spôsobom neprispieva. Na záver eh, by som sa chcel vyjadriť eh, k pripomienkam pána Donskisa, eh, ktorý vyvodil istú analógiu medzi vývojom v oblasti východnej Európy Myslím si, že e, na konci 70. a na začiatku 80. rokov minulého storočia sme mali podobné argumenty aj v západnej Európe, v sfére západnej Európy. Otázka, či tá tichá diplomácia a tichý dialog pod záštitou helsinského procesu, výsledky, ešte stále môžeme e, sa sporiť o to, či niečo dosiahli. Ale myslím si, že tí najinteligentnejší pozorovatelia by e, povedali, že tento proces prispel k tej transformácii v, vo východnej Európe a nie, nezmenšil teda ten efekt. Ďakujeme pekne, pán profesor Šabas. Um, iste ehm, skonštatovanie, že v roku 1975 eh, vo helsinskom dokumente sa dohodlo, že um, ehm, občianské organizácie sa budú mať možnosť zúčastniť tohto procesu, aby sa zohľadnili aj otázky ľudských práv. Myslím si, že v tejto súvislosti uh, medzi EÚ a Čínou nie je takáto situácia. Teda nezohľadňuje sa aj prínos občianských e, združení v tomto procese. Ale bez na to chcem poďakovať na všetky vaše príspevky. A najmä chcem povedať, že takáto rýchla výmena názorov e, je pre nás veľmi užitočná. E, získali sme veľmi dobrý prehľad o situácii. Ďakujeme pekne za vaše písomné vyjadrenia, veľmi pozorne si ich preštudujeme. Ešte sa vrátime k otázkam Číny. Máme na programe najmä to, ako by sme mohli zmeniť situáciu v oblasti ľudských práv v takej krajine, ako je Čína. E, isté rady a odporúčania e, v tomto zmysle môžeme využiť aj vo vzťahu k ostatným krajinám. V tomto kontexte týmto by som teda rada uzavrela túto tému. Celkom si sme využili dve hodiny vhodne. E, teraz by som rada privítala našu, našu hostku, ktorá je tu pre príštosti toho, že 3. december je Medzinárodný deň ľudí po, s postihnutím. Máme tu pani Jedne Berže Nigusie, ktorá je e, z, zo združenia z Etiopského centra pre um, postihnutie a rozvoj e, sama je vyštudovaná právni, právnička. Sme veľmi radi, že Švédsko vo svojom predsedníctve e, sa venuje otázkam medzinárodnej dohody o ľuďoch s postihnutím a v európskom kontexte sa schválil takýto dokument. Musíme pozorne sledovať diskusiu o tejto téme. Chceli by ste, pani Nigusi, vystúpiť v krátkosti? Okay. Oh, um like thank, ja by som rada poďakovala pani predsednička za to, že mám možnosť vystúpiť na tomto výnimočnom podujatí v Európskom parlamente. Som veľmi rada. Ehm, som pôvodne z Etiópie, tak ako ste povedali. Možno by bolo pre vás zaujímavé ehm, vypočuť si niečo o mne. Prišla som o zrak, keď som E, mala 5 rokov e, vo vidieckej oblasti v Etiópii, kde ešte stále nie sú e, žiadne zariadenia, ešte stále sa uskutočňujú praktiky ako skore sobáše. Avšak to, že som oslepla, malo veľmi pozitívny vplyv na moju osobu, pretože um, ja som sa považovala za neužitočnú ako predmet eh, týchto skorých sobášov a nebola som donútená teda k takémuto sobášu. Mala som možnosť eh, eh, študovať, študovala som právo, ako ste povedali. A nedávno som uzavrela svoje štúdie v v oblasti sociálnych štúdií. Teda ja som využila túto možnosť, ale nechcem nikomu odporúčiť, aby postupoval tak ako ja a využil takúto príležitosť, keďže je to však medzinárodná výzva. Ja by som sa rada vyjadrila k, e, k tomu, ako Európska komisia nedávno e, prijala nový projekt a síce to je e, dohovor o právach ľudí s postihnutím, ako viete, možno lepšie ako ja. Tento dohovor bol ratifikovaný Európskou komisiou minulý týždeň a Rada by som hovorila v krátkosti o tomto dohovore. Tento dohovor je um, medzinárodným dokumentom o ľudských právach a prvý dokument 21. storočí takéhoto druhu um, signatárske strany tohto dokumentu sú zaviazané dodržiavať práva a dôstojnosť ľudí s postihnutím. E, text bol prijatý e, na generálnom zhromaždení OSN Eh, pred troma rokmi zhruba. Ale nestalo sa to zo dňa na deň. Vidíme od 80. rokov, eh, eh, keď prebehlo 10 ročie OSN pre venované ľuďom s postihnutím, uskutočnili sa rôzne expertné schôdze, ktoré sa venovali dopadom takýchto krokov a v 87. Švédsko a Taliansko začali hovoriť o potrebe zabezpečenia medzinárodného rámca o právach ľudí s postihnutím a potom po dlhodobej práce, zhruba 9 alebo 10 rokov práce, nás to stálo a dosiahli sme tento dohovor OSN. To je prvý právne záväzný dokument takéhoto druhu. E, tento dohovor sa drží tradície občanského práva, má aj preambulu, isteže, ale nemá jednotlivé kapitoly, tak ako ostatné dohovory OSN. V článku 1 sa definuje zámer tohto dohovoru, ale nedefinuje sa presne to, čo znamená postihnutie. Uvádza sa tam, že osoby s postihnutím um, neuvádza sa to ako definícia, alebo ako, ale ako zámer tohto dokumentu v článku 4 až, do článku, až po článok 32. Možno v článku 30 sa konkrétne hovorí o právach ľudí s postihnutím. Nevidíme ehm, to, že v tomto dohovore sa vymýšľajú nové práva, je to skôr poukázanie na práva, ktoré sú už zakomponované do ehm, medzirodného dohovoru o ľudských právach a všetkých ďalších dokumentoch, ktoré sú schválené na medzinárodnej úrovni, ktoré sa vzťahujú na ľudské a politické práva. Netvrdíme, že v tomto dokumente sú nové práva. Sú tam práva, ktoré sú e, špecifické pre tento dohovor, konkrétne napríklad právo žiť nezávisle a byť zakomponovaný do spoločnosti v súvislosti s mm, osobnou e, mobilitou a tiež e, sa tam spomína prístupnosť e, miest. Je tam však 8 základných princípov v tomto dohovore, a všetky signatárske krajiny sa môžu držať týchto princípov. Prvým z nich je dodržiavanie ľudskej dôstojnosti, ďalej nediskriminácia, a plná účasť a začlenie do spoločnosti, dodržiavanie rôznosti a prijatie ľudí s postihnutím ako um, diverzity a ľudskosti ďalej, uh, rovnosť príležitosti, um, možnosť prístupu, ďalej rovnosť mužov a žien, dodržiavanie možnosti zapojenia sa občianskej spoločnosti a tiež deti s postihnutím. Tieto princípy vychádzajú zo všetkých takýchto dohovorov. E, relevantnosť tohto dohovoru pre ľudí s postihnutím je jedna vec. E, vďaka tomu máme dokument, ktorý zaručuje naše práva. Ďalej máme možnosť e, hovoriť verejne, ďalej vyzýva k začleneniu do spoločnosti, teda v budúcnosti. A viem, že mm, zohrávate dôležitú úlohu, aj Európska únia už doteraz zohrala dôležitú úlohu ľudia s postihnutím sa nemajú vnímať ako niečo výnimočné, čo si zasluhuje nejaké špeciálne práva, ako napríklad Čína a z tých súvisiace ľudské práva, ale ľudské práva ľudí s postihnutím sú súčasťou e, všeobecnej témy o ľudských právach. Ja by som na záver ešte uviedla, že um, toto je našim cieľom práve to začlenie do spoločnosti. Ja ako mladý človek s postihnutím to považujem za veľký úspech svojej generácie, ale nie je to len úspech, je to aj spôsob e, na ceste k plnej účasti e, jednak pre mňa a ďalších ľudí, ktorí doposiaľ nemali možnosť e, podielať sa na vývoji svojej spoločnosti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Dziękuję bardzo serdecznie pani Migusi. Ďakujem pekne e, pani Nigusi. E, Teraz e, by som rád uviedol, že keď som vás počúval a keď som sa na vás pozeral, videl som mnoho mimiky vo vašej tvári by ako človek, ktorý nemá len rozsiahle skúsenosti, ale aj e, chce zabezpečiť e, plnoprávny prístup ľudí s postihnutím ku všetkým aspektom spoločenského života. A preto si myslím, že vaše vyhlásenie je veľmi dôležité, aj tento váš dnešný príspevok a to nielen v kontexte Európskej únie, ale aj na celom svete. Ďakujeme teda e, za váš príspevok na pôde nášho povýboru. Na jar sa uskutoční vypočutie zamerané práve na túto tému na pôde tohto výboru a vďaka tomu budeme mať opäť možnosť diskutovať o tejto téme a tiež o úlohe Európskej únie ako právneho subjektu um, podpísať tento dohovor. Ja by som teraz rád prešiel k bodu 8 na našom programe a to sú otázky komisii. ktoré kladú poslanci. Uh, prvou otázkou je otázka, ktorá sa týka uh, kresťanov v Indii a je to otázka, ktorú položilo k toke, že ja by som teraz rád dal slovo komisii, aby zareagovala na tú otázku a odpovedala. Um, Ďakujem pekne. K tejto otázke sme dostali dve e, konkrétne podotázky k Indii. Jedna sa týka kresťanov v Indii a druhá sa týka um, nešťastia z roku 1984 v priemyselnej oblasti v Bopále. Aby som zareagovala na prvú otázku na situáciu kresťanov, komisia sa teraz snaží e, zmierniť e, ťažkú situáciu v tejto oblasti. Mm, od samotného počiatku komisia so svojimi indickými partnermi hovorila o obavách, ktoré panujú v Európe sú aj obsiahnuté v mnohých otázkach, ktoré kladú poslanci a týkajú sa násilia zameraného na mnohé zraniteľné skupiny vrátane kresťanov. My sme vždy zdôrazňovali potrebu zabezpečiť ochranu práv ľudí a všetkých zraniteľných skupín vrátane kresťanov. Ale mali sme sa aj ďalším zraniteľným skupinám, ako napríklad ženy, menšiny či deti. Tieto obavy sme vyjadrili eh, formálne na stretnutí s zastupcami Indie a to niekoľkokrát eh, v rámci dialógu medzi EU a Indiou o ľudských právach, ktorý sa skutočňuje v New Delhi tiež s Medzinárodnou komisiou o ľudských právach sme o tom hovorili a minulý rok eh, summit, ktorý sa skutočnil medzi EU a Indiou v Marsej, bol prípravnou eh, schôdzou na tento summit, eh, ale venovali sme sa tomu aj na najvyššej úrovni, kde sme prijali uznanie predsedu vlády Singa o ťažkej situácii a o krokoch, ktoré je potrebné prijať eh, na vyriešenie tohto problému. K tomu by som rád dodal, že táto situácia sa týka konkrétne kresťanov v Norise, ktorá bola v stredobodnom pozornosti za posledné roky Mm, táto situácia mm, je aj e, zdrojom obav e, pre vedúceho misie vo Indii, ktorý sa veľmi osobne angažuje v tomto smere a teraz prebieha príprava ďalšej návštevy, ktorá sa skutočňuje o niekoľko týždňov. E, tá istá skupina, teda skupina veľvyslancov sa chce stretnúť aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v tomto smere a snažia sa nájsť nejaké riešenie na zlepšenie tejto situácie. Na záver k tejto otázke by som rád doplnil, že komisia nedávno spustila um, výzvu na návrhy v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a bude na základe svojho programu sa venovať otázkam Indie. Je tam návrh, ktorý má hodnotu zhruba 1,2 milióna. Je to návrh, ktorý bude obnovený v januári. Jeden z bodov, na ktoré sa sústredujeme, je poskytnutie priamých služieb tak, aby boli služby spravodlivosti prístupné všetkým tiež zraniteľným skupinám, ako sú ženy, deti, ľudia s postihnutím, menšiny a pôvodní obyvateľia. Je to dôkaz toho, že komisia vie o tomto probléme a venuje sa mu. Ja by som ešte rád dodal, že pracovná skupina Európskej únie pre ľudské práva v Dili sa veľmi pozorne venuje tejto situácii, teda situácii menšín. Ak dovolíte, ja by som rád prešiel hneď k ďalšej otázke. Um, ak dovolíte, ja by som rád navrhol, aby autor otázky, pán Tökeš, ak chce, e, predniesol nejaké ďalšie pripomienky a doplnkovú otázku. Nech sa páči. A zdá sa, že pán Tökeš nechce e, nič doplniť k tejto otázke. Isté, že predsa len. Ďakujeme za odpoveď z komisie. Problém je však ten istý v tomto prípade, podľa môjho názoru, ako v otázkach, ktoré sa týkajú Číny. A síce, e, že tichá diplomacia Ehm, nevieme, do akej miery nám naozaj pomáha v tomto smere. Či nám vôbec pomáha, že sa venujeme vôbec v diskusiách týmto témam. Neviem, či to nebude znamenať iba obmedzenie tém v diskusiách. Ja keďže pochádzam z postkomunistickej krajiny, viem zo svojej skúsenosti, že otázky vždy sa diskutovali v Rumunsku s Čaušeskom, teda otázky západných demokracií. E, Spojené štáty kladli takéto otázky alebo krajiny západnej Európy a potom nejakým spôsobom e, sa tieto veci označili za e, prediskutované a pokračovalo sa ako predtým. Takto to bolo v Rumunsku, v Číne, aj v Indii to takto je. Teda mm, ľudské práva alebo sloboda náboženského presvedčenia sú porušované. Mm, ak by Európska únia alebo Spojené štáty postupovali ráznejšie, eh, napríklad v prípade Rumunska, ja si myslím, že Čaušesku by ustúpil skôr a padol by. Ale toto je sporná otázka už dlhodobo, či by komisia mohla postupovať účinnejšie vo svojich krokoch, e, keď napríklad hovoríme o štátnom jazyku a o legislatíve v tomto smere na Slovensku. Postupuje sa tak opatrne a veľmi tolerantne, ale aj neznalo zo strany Európskej komisie a Európskeho parlamentu a pritom dochádza k veľmi hrubému porušeniu jazykových práv menší na Slovensku. Ja by som teda chcel vyzvať, aby sme mali silnejšie zastúpenie svojich hodnôt pri podpore týchto prenasledovaných eh, ľudí, či už sú to moslimovia alebo Ujgurovia. Ďakujem, eh, ďakujeme pekne, pán Tökeš. Teraz prejdeme k otázke, ktorú preložila pani e, Lohbíler a týka sa situácie v Bopále po priemyselnej katastrofe. E, ďakujem. E, ja by som najskôr uviedol, že komisia Mm, má veľké obavy o vývoj e, situácie v tomto regióne a o hospodárskych, ale aj zdravotných dôsledkoch tejto katastrofy. Musím však tiež povedať, že komisia e, v čase, keď došlo k tejto katastrofe, k dispozícii vhodný nástroj, ktorým by riešila túto situáciu. Isté, že môžeme tvrdiť, že sme zasiahli, že sme poskytli technickú pomoc, že sme pomohli dekontaminovať miesto katastrofy a poskytli sme aj čistú vodu e, obyvateľstvu, ktoré bolo postihnuté. Môžeme však zareagovať iba na požiadavku indickej vlády. V roku 2004, keď došlo k prijatiu uznesenia Európskeho parlamentu o tejto katastrofe, Mali sme a ešte stále máme v platnosti program, program spolupráce, ktorý je dosť značne financovaný, ale tento program je namierený na niečo konkrétne. Je potrebné dohodnúť sa na tom s vládou príslušnej krajiny a musí to schváliť aj rada, aj parlament. Tento program sa sústreďuje predovšetkým na e, sociálne oblasti, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a vtedy nebolo možné rozšíriť tento program o ďalšie kroky zamerané na mm, konkrétne mm, opál. Indická vláda nežiadala o takéto kroky. Avšak, keďže vieme, ako je potrebné pomáhať Indii e, v takýchto problémoch e, a problémoch reakcie na katastrofy, komisia v rámci svojho programu spolupráce po dohode s indickou vládou vyčlenila zhruba 10 miliónov eur v roku 2004 a vyčlenila ich na riadiaci program indickej vlády, ktorý zamerá na katastrofy. E, tento sa uplatňuje spoločne s UNDP, teda programom OSM pre rozvojovú spoluprácu. Je to program, ktorý pokrýva všetky úrovne v Indii, od národnej vlády až po krajskú, e, regionálnu a miestnú úroveň. A sústreďuje sa predovšetkým na prírodné katastrofy a v tomto prípade sa zameriaval na núdzový program konkrétnych oblastí a riadilo ho ministerstvo. Myslím si, že to jasne ukázalo, že komisia cítila potrebu pomáhať v tejto oblasti Indii. Ja by som rada ešte zdôraznil, že paralelne k tomuto komisia už niekoľko rokov sa angažuje v dialogu o životnom prostredí s orgánmi Indie na rôznych úrovniach. Až po ministerskú úroveň prebiehajú dialógy, výmeny názorov a veľmi pravidelne. A venujú sa mnohým otázkam životného prostredia. My si myslíme, že v tomto môžeme Indii veľmi pomôcť. Napríklad ide o oblasti ako napríklad legislatíva v oblasti životného prostredia. Myslíme si, že tento dialog môže primeť Indiu k reforme, že prispie k tomu, aby India zadefinovala lepšie svoj regulačný systém, aby prijala systémy, ktoré by pomohli v tomto smere. A ešte by som rád dodal, že od tejto katastrofy India zaviedla eh, veľmi prísnu legislatívu v oblasti životného prostredia, ktorá chce zabráňovať budúcnosti takýmto katastrofám. Ešte by som rád dodal v krátkosti niečo o otázke sociálnej zodpovednosti firiem, najmä firiem z Európskej únie, ktoré pôsobia v Indii. Táto otázka bola predmetom dialógov v minulosti s ministrom zamestnanosti a sociálnych vecí z nášho generálneho reťazstva pre zamestnanosť a so zástupcami ministerstva Indie. Zdá sa, že prebehne aj nejaká séria konkrétnych krokov v tomto smere na takej formálnejšej úrovni budúcnosti. Nemali by sme však zabúdať na to, že práve prebieha rokovanie o dohode o voľnom obchode s Indiou a chceme rokovať o kapitole, ktorá už bola predmetom diskusie s Indiou. Je to kapitola, ktorá sa týka udržateľného vývoja. E, to by malo pokrývať všetky aspekty, ktoré sa týkajú tejto dohody, či už je o životné prostredie alebo iné oblasti. Diskutuje sa o tom aj na úrovni občianskej spoločnosti, zastupcov občianských e, združení. Mm, podporujeme aj napríklad globalizáciu e, na mm, hospodárskú súťaž v tejto súvislosti, ale tiež chceme podporovať aj udržateľnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa pani e, poslankyňa Lochbiller opýtať nejakú doplnkovú otázku? So, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za veľmi podrobnú odpoveď. Mám otázku, keď sa budete tomuto venovať eh, s vládou Indie alebo na úrovni pracovnej skupiny EÚ, treba sa spýtať indickej vlády, aby eh, naozaj zriadili skupinu, ktorá sa bude venovať Bupalu a ktorá bude mať dostatočné kapacity a zdroje, pretože to je požiadavka, ktorá vychádza o týchto ľudí. A chcem spomenúť a zdôrazniť to, že na minuloročnom eh, podvýbore pre ľudské práva ten spravodajca pre otázku obchodu a ľudské práva, pán profesor Ragi, počiarkovala nielen vo vzťahu s Indiou, že je dôležité, aby práva obeti, ktoré utrpia porušenie ľudských práv aj neumyselným spôsobom, napríklad e, ako bolo v prípade spoločnosti Dow Chemicals, aby došlo k potom posilneniu ich práv. A toto ide ešte o krok ďalej, ako je samotná diskusia o otázkach e, korporátnej alebo podnikovej spoločenskej zodpovednosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Lochbiller. Poďme k ďalšej otázke. Elizabeth Jegle, ohľadom otázky, e, situácia vo Vietname, pokiaľ ide o mladých buddhistických mníchov. Nech sa páči, máte slovo. Máme tu aj zástupcu komisie, ktorý bude reagovať. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som zdôrazniť, že komisia a členské štáty sú si plne vedomé e, situácie v kláštore v Bat- Batnia. My sme, pri, teda sme vlastne prijali desiatich mníchov e, z tohto kláštora a vymenili sme si názory na situáciu v ich kláštore 11. novembra veľvyslanec EÚ v Hanoji sa stretol e, s výborom Vietnamu pre otázky náboženstva. Vyjadrené boli obavy a výhrady, pokiaľ ide o násilie použité voči týmto mníchom a požiadané boli vietnamské úrady, aby nevylúčili týchto mníchov, aby mníchov, ktorí sa snažili len mierovým spôsobom naplňať svoje poslanie. Vedúci misie EÚ uvažujú o vlastne posúdenie situácie priamo tam na mieste a na základe ich posúdenia situácie, na základe správ e, bude e, navrhnutý ďalší postup. Táto problematika bude súčasťou agendy e, v rámci nadchádzajúceho kola o ľudských právach medzi EU a Vietnamom, ktoré je naplánované na 10. december v Hanoji. A mal by som v neposlednej miere zdôrazniť aj to, že uznesenie Európskeho parlamentu k Vietnamu, ktoré bolo prijaté minulý týždeň, zrejme bolo, teda pomohlo k upozorneniu na túto situáciu. A dúfame, že vláda Vietnamu opätovne prehodnotí svoj postoj k tejto veci. Ďakujem. Ďakujem bardzo mm, predstaviteľovi komisie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jegle, želá si vyjadriť sa tejto otázke? Ďakujem pekne, pán predsedajúci Chcela by som sa poďakovať srdečne komisii a takisto aj by som sa chcela poďakovať kolegyňam a kolegom za to, že e, hlasovali za uznesenie minulý týždeň v Štrásburgu. Máme veľa tém, ktoré boli predmetom diskusie dnes a ktoré e, majú spoločného menovateľa ľudské práva. Je to veľká úloha a chcem sa poďakovať za všetko, čo sa nám podarí, či už v tejto situácii, v tomto kontexte spraviť k zlepšeniu, ale takisto aj v budúcnosti. Ďakujem pekne, pani Jegle. Prejdeme k ďalšej otázke, ktorú položila poslankyňa Nikol Kiel Nielsen. Týkalo sa to prístupu k vode v kontexte izraelsko-palestinského konfliktu a rozhovory medzi Izraelom a EÚ. Poprosím komisiu, aby reagovala na túto otázku. Ďakujem veľmi pekne of products from, uh, from the Palestinian territory. Pokiaľ ide o problém na, na palestinskom území, chcel by som poukázať na tie všeobecné princípy, ktoré upravujú túto oblasť, ktoré platia v tejto oblasti. Samozrejme, tá otázka sa špecifickejšie týkala novej dohody o polnospodárstve, ktoré bolo práve, ktorá bola práve podpísaná. Všeobecné princípy platné sú, že Európska únia sa domnieva, že asociačná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelom sa uplatňuje výlučne na územie štátu. hearing a language which I'm not sure what it is, but it's okay. certainly not English. just, <laughs> maybe we'll start again and the colleagues will just make sure the, the buttons are all pressed. Shall I start now? Môžem? Dobre. Ja som len pripomínal tú, všeobecný princíp, všeobecnú zásadu pokiaľ ide o prístup k produktom na okupovaných územiach. A tie princípy znejú, alebo respektíve sú také, že EÚ sa domnieva, že asociačná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelom sa vzťahuje výlučne na územie štátu Izrael, tak ako je uznané medzinárodným spoločenstvom v súlade s príslušnými uzneseniami Bezpečnostnej rady OSN to znamená, že produkty, ktoré pochádzajú majú svoj pôvod z izraelských, izraelských e, osád, e, nemajú právo požívať preferenčné zaobchádzanie, keď vstupujú na územie spoločenstva. To je zásadný princíp, e, ktorý sa je obsahom viacerých dokumentov, vrátane a víza pre importérov, alebo teda pre dovozcov, vrátane legislatívy z 2005, ktorá platí ešte stále toto súviselo viacej s novou dohodou o polnospodárstvom. Išlo o liberalizáciu v oblasti polnospodárských produktov a v oblasti rybolovných alebo rybných produktov. Táto dohoda bola podpísaná na začiatku novembra a vstúpi do platnosti 1. januára 2010. Nová dohoda vychádza z princípov, ktoré som práve konštatoval a takisto ako v prípade no, vyššie uvedenom, polnospodárske a rybolovné alebo rybné produkty sú pokryté týmto e, touto dohodou a nebudú teda môcť požívať preferenčné zaobchádzanie pri ich e, dovoze do EÚ. Ďalšia otázka súvisela s vodou. Konkrétne to súviselo so správou, ktorá bola prednedávnom zverejnená zo strany Amnesty International, a ktorá sa zaoberá konkrétne otázkou vody keď ide o okupované palestinské územia a Izrael. Komisia eh, si je naozaj veľmi vedomá tejto správy. Samozrejme máme kontakt s Amnesty International, sme si vedomi, aký je obsah tej správy a zaoberáme sa ním, lebo samozrejme pred chvíľou len bola zverejnená. My sa teda veľmi pozorne oboznámime s celým obsahom. Keď ide o úlohu vody, a, hygienické, no, teda v rámci do kontextu medzinárodného práva, voda a hygiena ako právo e, nie sú explicitne spomínané práva v rámci listiny práv medzinárodnej, ale v roku 2002 e, výbor pre hospodárske sociálne práva explicitným spôsobom vykladal článok 11 tohto dohovoru, ktorý mal zahrňať aj vodu ako súčasť, ako zložku, ako, ako istý štandard, ktorý má spadať pod tieto všeobecné práva. Ďalej je tu uznesenie o ľudských právach e, k vode a k hygieni. To našlo všeobecnú podporu na Rade pre ľudské práva OSN, čiže my sledujeme, akým spôsobom prebiehajú práce aj v tejto oblasti, ako sa to vyvíja. Keď potom ide špecifickejšie o právo na prístup k vode v tomto regióne, v tejto oblasti, komisia uznáva, že sú tu isté výzvy, ktoré sa týkajú prístupu, použitiu a riadeniu vodných zdrojov, ktoré zdieľajú Izrael a okupované palestinské územia. Tieto výzvy majú dôsledky, pokiaľ ide o, o, o naplňanie ľudských práv, najmä pokiaľ ide o nediskriminovanie a participáciu na riadení vodných zdrojov Naša politika bola taká, že sme neustále e, nabádali a ich susedov, aby riešili otázku vody ako zdroja počas e, mierových rozhovorov, pretože aj toto bude jeden z problémov, ktorý bude súčasťou konečných rokovaní. Keď ide o ďalší aspekt, ktorý stená e, poslankyňa vzniesla, pokiaľ ide o vodu a konkrétnejšie, čo vlastne komisia robí na to, aby podporila projekty rozvojové v tejto oblasti? je celá séria projektov, ktoré požívajú podporu finančnú EÚ už po viacero rokov. Regional Water Data Banks Project, jeden z výrazných e, príkladov. Izrael, Palestína, Jordánsko sú všetci zapojení, teda ich e, podhospodárske podniky snažia sa zlepšiť e, dostupnosť a kvalitu údajov o vode. Naďalej poskytujeme humanitárnu pomoc za účelom zlepšenia situácie, vodnej situácie v Gaze. Budeme naďalej pokračovať tak, ako bola našou politikou aj v minulosti. Budeme tlačiť na Izrael, aby e, polavili z tých e, hraničných e, obmedzení a aby umožnili zlepšenie a novú, obnovu toho systému vodného. Komisia takisto bude poskytovať financovanie projektové tak, aby došlo k zlepšeniu celkovej situácie v oblasti vody a hygieny samozrejme našou politikou a to je súčasť e, našej finančnej pomoci pokračovať spolu s palestinskými úradmi vo financovaní projektov na západnom brehu za účelom polnospodárskeho zavlažovania ako aj pitnej vody a budeme potom uvažovať o tom, že tieto veci budú súčasťou politického dialogu s Izraelom v rámci európskej susedskej politiky, politiky susedstva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo. pani Ďakujem pekne. Pani Kilnielsen, e, želáte si vyjadriť sa? Oui, en effet, je vous Áno, chcem poďakovať za túto odpoveď, avšak e, nie som ubezpečená, pokiaľ ide o otázku vystupovateľnosti produktov, ktoré sú dovážané z Izraela. E, vystupovateľnosť veľmi ťažko sa dá dokázať, ak nemáme naozaj prostriedky poskytnuté na túto realizáciu. Vieme, že v, eh, v tých eh, prepravkách eh, máme miešané ovocie. Dovol, keby sme sa mali venovať tejto otázke, mali by sme mať k dispozícii oveľa väčšiu databázu, ktorá by bola k dispozícii združenia alebo tých, kto si to želá, pretože máme tam viac ako tisíc podnikov, ktorých sa to týka ktorí majú profit z týchto produktov, ktoré pochádzajú z osad. 300 poskytlo e, prístup veľmi známemu združeniu v Izraele. Ďalšie sú e, sledované Veolia Dexia, Dexia a takisto Agresko. V údolí, v Jordánskom údolí je toto spoločnosť, ktorá 70 ovocia a zeleniny e, dováža z tohto územia. 90 týchto zamestnancov tejto spoločnosti sú Arabi, Palestínci. Ide tiež aj otázku ľudských práv, pretože títo ľudia pracujú vo veľmi ťažkých pracovných podmienkách. Majú veľmi nízku mzdu, oveľa nižšiu, aká je stanovená pre pracovníkov v plnohospodárskom sektore izraelovskou normou. Teraz eh, produkty, ktoré sú pestované v týchto izraelských eh, osadách, sú označované ako palestinské, pretože idú smerom do eh, EU, európskych štátov, kde sú odmietané izraelské produkty, takže naozaj tu ide o veľkú hru. Je treba vedieť, že v súčasnosti začína nadobúdať veľké rozmery toto hnutie, bojkotovať tieto produkty, hlavne zo strany palestinských občianských združení, takisto odborov z palestinských, ako aj polnohospodárov z Palestiny, ktorí e, vyzývajú Európanov, aby bojkotovali tieto produkty, ktoré sú pestované a vyrábané v podstate v neakceptovateľných podmienkach. Osoby, ktoré pracujú nemajú absolútne, nie absolútne prihľadané na zabezpečovanie ich ľudských práv. Takže ja som vôbec nie spokojná s tým, čo ste mi povedali, pretože naozaj tu potrebujeme ozajstnú politickú vôľu a potrebujeme takisto aj prostriedky, aby sme zisťovali, odkiaľ e, pochádzajú ďatle, figy, rajčiny a tak ďalej. Ďakujem bardzo. E, Ďakujem pekne. A teraz e, zdá sa, že vaša odpoveď neuspokojila pani poslankyňu Krznusen. Komisia sa bude musieť ďalej zaoberať touto témou, ale eh, čas našej schôdze už pomaly